Uh, priatelia, dámy a páni. Uh, Dovolte nám začať s druhou časťou našej správy kolegu Ferreru. Európsky fond regionálneho rozvoja a kohézny fond po prestávke prvé hlasovanie, dva pozmaňovacie návrhy 245, 246. Kto je za? Kto je proti? Preveríme. And I close the vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté.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 je to nespravodlivé, lebo to bolo jednoznačne zamietnuté. Páne Bože, pardon, ešte raz. Dva pozmeňovacie návrhy. 235, 236. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže úplne iný výsledok je to prijaté. Čo sa deje, priatelia? Pane Bože, Takže pozmeňovací návrh 284, časť 2 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Pretože sa nedohodneme s Klausom. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, mali ste pravdu. Gratulujem. Takže 284, tretia časť za, proti. Zdržali sa tá istá väčšina. To zamietla. 239 za, proti. Zdržali sa. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 242 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté takisto. 246 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 249 za, proti, zdržali sa prijaté. 287 časť 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Nie, preveríme. Ešte raz, 287 časť 3. 287 časť 3. Všetci ste dohlasovali, končím hlasovanie. Zamietnuté. 287 štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, preveríme to, preveríme to jednoznačne. 252, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 287 časť 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 257 za, proti, preveríme. Hlasujete opačne, než ako pred pár minútami. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté tentokrát. 260 za, proti. Zdržali sa, je to prijaté. 263 za, proti. Zdržali sa, tiež prijaté. 250 za, proti. Zdržali sa, prijaté. 251 za, proti, zdržali sa, preveríme. Takže 251 končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 287 časť 5 za proti. Preveríme. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 287 časť 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 288 časť 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 266 za, proti, dovolte nám to preveriť. 266. končím hlasovanie. Tentokrát príjmame. Tretia časť 288 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 289. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 267 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 289, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 290 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 269 za, proti, preverme to. 269. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 272. Za, proti. Zdržali sa. Preverme to. Nie je mi to celkom jasné. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 275 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 278 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 291, prvá časť za, proti, zdržali sa, taktiež sa zamieta. 279 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 291, tretia časť za, proti. To by sme si mali overiť. Kompromis 3, 299. Prepačte, tretia časť, 299. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 111 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 70 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 71 za, proti. Preverme si. 71 overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 73 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 74 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Dvojka za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto? Preverme si túto časť. 75. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 76 za. Proti. Zdržal sa niekto. Taktiež. Ešte raz si to predsa len ale preverme. 76 Preveríme si 76. Končím hlasovanie. Tiež sa zamieta 77 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 5D za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 78 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 79 za, proti proti, zdržali sa, zamieta sa. 8 za, proti, zdržali sa. No, to si radšej overme. 80. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 81 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 82 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 84 za, proti, zdržal sa niekto. To by sme si mali preveriť. Osemdesiat Končím hlasovanie. Zamieta sa. 86 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 10 za proti, zdržali sa, príjma sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 87 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 88 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 89 za, proti, zdržal sa niekto, preverme si to, 89 no, si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 90 za, proti, zdržal sa to hlasovanie, príjima sa. 91D za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto. 94 si musíme overiť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 95 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 97 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 98 za. Proti Preverme si ešte raz 98. Končím hlasovanie. Zamieta sa 99 za. Proti. Zdržali sa, prijíma sa 13 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa 14 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. 102. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 103 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17. Radi by ste si to preverili. 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 104 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Preverme si to. Aspoň sa preberieme. 104. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 105 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 109 za, proti, zdržali sa, príjma sa 110 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 108 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 58, 58, ak si spomínate, z dopoludnia. Za, proti, toto je výnimočný prípad, preverme si to. Tento výnimočný pozmeňujúci návrh, končím hlasovanie, zamieta sa. Teraz záverečné hlasovanie v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky, prosím, teraz. Za skupinu EPP tu máme jedného poslanca naviac. Z, dá sa povedať, že zamieta. OK. OK, we've got a result. Máme svoj výsledok. A teraz nás čaká ďalšie hlasovanie. Spravodajkyňou spravodajcom je kolega Federle. Ide o meno domény .eu spravodajca Fedele. Kompromisný návrh 1 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. 37 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 2 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa. Príjima sa. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa. Príjima sa. Kompromis 5 za proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Nie je tu Paul Rübich, takže nikto nenavrhol hlasovanie en bloc. Kompromis 11 za, proti zdržali sa, príjima sa. Kompromis 12 za, proti zdržali sa, príjima sa. Kompromis 13 za, proti zdržali sa, príjima sa. Kompromis 14 za, proti zdržali sa, príjima sa. 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie k návrhu správy v pozmenenom znení, a to elektronicky. Končím hlasovanie. Za veľkej podpory sa správa prijíma. Blahoželáme spravodajcovi. Blahoželáme spravodajcovi. V poriadku. A teraz, priatelia, po druhýkrát hlasujeme ešte záverečné hlasovanie, takisto elektronicky. Pán Federle, toto je ešte dôležitejšie hlasovanie než to prvé. Ide o mandát do e, inter- medziinstitucionálnych rokovaní. Hlasujeme. Medziinstitucionálne rokovania. Končím hlasovanie. A blahožálame pánu Fedelejovi. Až teraz e, môžete byť spokojní. Budeme sa snažiť, aby trialog neprekročil hodinu. Ďalšia správa sa týka transparentnosti a spravodlivosti pri užívateľoch eh, online sprostredkovateľských služieb. Ide o platformy. Pani Anna Záborská je našou spravodajkyňou. Paul Rubich tu nie je. Poďme na to. Kompromis číslo 1 za, proti zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 4 za, proti zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Nikto nehlasuje v poriadku. Ďalší 11 za, proti, zdržali sa. Kompromis 12 za, proti, Príjima sa. 347. Za. Proti. To si preverme. 347. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 348 za, proti, zdržali sa. To si preverme takisto. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 353 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 50 za, proti, zdržali sa, Preverme si to. 50 si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 51 za, proti, držali sa, zamieta sa. 52 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 53 za, proti, zdržali sa taká istá väčšina, 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1, 55 a 56 spoločne, za, proti, zdržali sa, prijíma sa 62 za, proti. To si preverme. Hlasovanie je stále otvorené. Hlasuje vás 56, nie ako tradične 67 členov, nie je to pri vysoké číslo, takže je nás 54, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 131 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 112 za, proti, zdržali sa, príjma sa 129 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie, a to elektronicky. Naše posledné dnešné hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Blahoželáme pani spravodajkyni. Veľa šťastia, kolegovia. A teraz pokračujeme v zasadnutí výboru ITRE. Chcem vás teda o tom informovať. Ste vítaní, môžete zostať všetci. Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare i nostri lavori, eh? Milé kolegyne, kolegovia, znovu by sme sa ubra- e, dostali k práci, i keď naše rady preriedli. Navrhujem, aby sme začali e, pán, správou pána Niblera e, o súčasných vyjednávaniach. Takže už prebehli tri trialógy e, o akte pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré prebehli dosť dobre, sme napredovali. Budúci týždeň sa uskutoční tretí, teda respektíve štvrtý trialóg, ale ten bude trvať len jednu hodinu, čiže je otvorené, či sa nám podarí to uzavrieť, ale e, potom ešte môžeme mať termín v decembri predbežne a tam by sme to mohli uzavrieť. Sú tam dve hlavné súčasti. Ide o poprvé o úlohy a posilnenie Európskeho orgánu pre kybernetickú bezpečnosť v NIS. Tam sme urobili veľké pokroky, sú tam detaily v súvislosti eh, s kompetenciami ENISA, s eh, národnými regulačnými orgánmi. V druhej časti ide o otázku certifikácie. Tam e, sa tak povediac nachádzame ešte u, priamo v tom. Tam sú ešte rozdielnosti aj v pozíciách parlamentu a členských štátov. Ide tam v prvom rade o otázku spolupráce, aké bude rozdelenie právomoci a tu sa budeme snažiť budúci týždeň teda preraziť e, naše návrhy e, budú na stole, ale či sa to podarí, to trošku závisí aj od členských štátov a, o, a od ústretovosti zo strany členských štátov smerom k nám. Takže myslím si, že sme na dobrej ceste. Myslím si, že ešte tento rok počas rakúskeho predsedníctva celý tento bod môžeme uzavrieť. To je cieľom kompletnej Eh, rokovacej delegácie EP, ale e, závisí to aj od členských štátov, čiže stojí to pre nás dôležitej téme očakávame ústretovosť. Ide o to, že Európska ENISA má byť samostatná silná európska agentúra a nie len e, akýsi e, nápomocník členských štátov. V tomto pomáhame, v, v tomto rokujeme od členských štátov. Ďakujem. Ďakujem stieňovým spravodajcom. Je tu pán Telička a ostatní nie. My sme od, vystupovali otvorene e, s dobrými argumentmi a myslím si, že tú pozíciu, tak ako sme ju prijali tu e, s väčšinou, sme ju tam takto prezentovali a pre prípadné otázky som teraz k dispozícii. Ďakujem. Grazie alla collega. Chiedo agli shadow in particolare. Veľmi pekne ďakujem, kolegyňa spravodajcov a osobitne pán Telička. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. V tomto momente mám toho málo čo doplniť. Súhlasím so spravodajkyňou. Naozaj teraz je ťah na druhej strane, tak povediac. Rozhovory minule, ktoré prebehli, prebehli správnym smerom a uvidíme, či rada je teraz pripravená vyučiť ten manevrovací priestor. Myslím si, že iné možnosti nemáme. Málo čo mám, čo by som doplnil, len by som to naťahoval, takže plne súhlasím s tým, čo povedala pani spravodajkyňa. Nech sa páči. V prípade, že nikto iný nechcú, nechce sa prihlásiť o slovo, tak eh, tento bod programu sme uzatvorili a verím, že sa to dokončí tak, ako ste spomenuli, pani spravodajkyňa. A teraz máme ďalší bod programu. Európska globálna priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsednička. Umelá inteligencia a robotika je zásadne dôležitá téma pre naše krajiny v nadchádzajúcom období. A je to téma, ktorú tento Európsky parlament by mal sa k nej vyjadriť zmysluplne a e, zvážene a v správnom čase. Je preto sklamaním, že táto správa bola prvýkrát navrhnutá zo strany sekretariátu, a to už v marci, ak sa nemýlim. A tento parlament tomu trvalo ďalších 6 mesiacov, keď sa hádal, že ktorý výbor, ktorým častiam správy sa bude venovať. To znamená, že to bolo pridelené výboru až v oktobri. Tým pádom sme získali veľmi málo času tých sedem výborov, ktoré sa na tom podielali, aby vypracovali niečo, čo by za niečo stálo. A bol by som rád, aby si členovia a členky nepred, prečítali správu o umelej inelekcii eh, od francúzského parlamentu, od nemeckého parlamentu a od britského parlamentu. To sú, sú zásadné a zvážené správy a určite 180 eh, strán má správa Dolnej snemovne britského parlamentu. Moja správa má 5,5 e, strany, pretože máme obmedzenú e, dĺžku správy. Ak zvážime interné postupy tohto parlamentu, nož ako tento parlament chce vypracovať hodnotnú a koherentnú správu, najmä ak máme dva ďalšie výbory, ktoré majú výlučnú spôsobilosť v inej oblasti a ďalšie výbory k tejto téme vypracovávajú stanoviska. Stretol som sa, e, stretnem sa neskôr po, e, ešte s pánom Buzekom a dúfam, že sa nám podarí trošku predložiť časový limit, lebo teraz máme termán, termín 6. decembra na predkladanie e, pozmenujúcich návrhov a hlasovať sa 7. decembra, čo je hneď prvý deň, kedy sa vrátime po Vianočných sviatkoch. Takto sa naozaj žiaden parlament nemôže dostať k práci, ak to máme brať vážne. A naozaj, kolegyne, kolegovia, by som sa vás chcel opýtať, ako sme si my dovolili, že 6 z 9 disponibilných mesiacov sme sa hádali, kto bude vhodnejší, e, ktorý výbor bude vhodnejší pre prácu nad touto správou. To je skutočne trápne a parlament, ktorý sa takto správa, nezaslúži si, aby ho počúvali. No už než je to tak ako onak, v každom prípade tí, ktorí pracovali na tejto správe, urobíme maximum, čo je v našich silách, aby sme vypracovali niečo zmysluplné. Môj návrh správy ste dostali, je to skutočne len pár strán, veľa tam toho nie je z obsahu, pretože sme limitovaní e, musím pracovať s tieňovými spravodajcami, aby sme vypracovali e, kompromisy, ktoré by viedli k hodnotnejšej správe. Ja si myslím, že EÚ musí mať pragmatický prístup k otázke umelej inteligencie. Musíme si uvedomiť, že väčšina výskumu v tejto oblasti E, sa deje na pôde súkromných firiem, pretože oni vidia návratnosť pri investovanom kapitále do tohto e, výskumu. A tak by to aj malo byť. Jednotlivé národné vlády samozrejme chcú túto technológiu presadzovať vo svojich krajinách a to je úplne normálne. Preto nemali by sme byť naivní nebude nejaká špeciálna politika EÚ pre umelú inteligenciu, pretože žiaden národný e, štát sa nevzdanie toho, že by rozvíjal túto technológiu a dal to do rúk niekoho iného. Musíme byť pragmaticky. Umelá inteligencia navyše nerozoznáva hranice. Ja si myslím, naozaj by sme mali mať pra- pravidla, ale to etické pravidla, ktoré upravia, ako bude táto technológia fungovať. A to musí byť ale urobiť na globálnej úrovni úrovni, ak by sa dalo na úrovni OECD, v tých krajinách, kde pravdepodobne zrealizujú obrovské investície do tejto oblasti. Ak EÚ by prišla s celou škálou štandardov, vďaka ktorým by nebolo eh, možné robiť zmysluplný výskum v tejto oblasti, no už ten výskum sa presunie niekam inám. Preto musíme byť pragmatickí. Musíme zabezpečiť, že umelá inteligencia bude pracovať na prospech ľudstva a myslím si, že by mohla byť veľmi pozitívna s obrovským prínosom. Viem, že výbor pre zamestnanosť má, mať, dať, má dať stanovisko k tejto správe. Vieme si asi predstaviť, čo povedia. Povedia, že je to hrozné a veľa ľudí príde o prácu. Nuž, ale to isté sa mohlo povedať pred 200 rokmi o parných eh, lokomotívach pravdu povediac, každá technológia zniči, zničí určité pracové miesta, ale postupom vytvára prosperitu a vytvára nové pracovné miesta. A preto musíme zabezpečiť, aby EÚ zostala atraktívnym miestom pre podnikanie, atraktívnym miestom pre investovanie. A myslím si, že ak by sme mali takýto prístup v našej správe, tak by sme odviedli do slušný kus práce. Ďakujem, pani predsednička. E Veľmi pekne ďakujem. E, súhlasíme so všetkými vašimi e, znepokojeniami na margo časového limitu. Uvidíme, čo sa dá v našich silách urobiť. Ako prvý sa pán Saudaras z EPP prihlásil o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo prvom rade dovolte, aby som podporil, čo povedal spravodajca na Margo mm, časového limitu, časového harmonogramu, rámca a vo všeobecnosti myslím si, že tento návrh správy je slušným začiatkom a môžeme ho podporiť. Ale ak si uvedomíme, že naozaj máme veľmi málo času, ktorý nám zostáva, tak musíme sa sústrediť na niekoľko dôležitých signálov, posolstiev, ktoré, stále, ktoré ešte stále môžeme uviesť v tejto správe, nepôjdeme do detajlov, ale by sme riešili možno, že nie až tak veľmi technické aspekty, ale e, názor verejnej mienky verejnú mienku. E, a chcem povedať, že budeme spolupracovať so spravodajcom a v tomto ohľade poskytneme aj pozmenujúce návrhy. Spoločnosť v prvom rade a média vôbec nechápu, čo sa deje, čo e, umelá inteligencia znamená. A v týchto správach, ktoré kolega spravodajca už uviedol, Nemá to nič dočienia so science fiction, s takou umelou inteligenciou. To je naozaj úzko koncipovaná umelá inteligencia, veľmi špecifická pre špecifické úlohy, ale veľmi mocný vplyvný nástroj. Pred niekoľkými rokmi sme e, videli E, a sa rozbiehali také veci ako rozpoznávanie e, e, obrazov a dôležité algoritmy, niektoré dôležité algoritmy už existujú a preto si myslím, že naozaj podporujem to, že Európa sa musí podielať na takomto výskume, ale na druhej strane tieto algoritmy sa už šíria horizontálne v mnohých aplikáciách a musíme urobiť ako prvé to a uvedomiť si, že niekedy dobre panuje názor, že Európa už prehrala, že obrovské investície v tejto oblasti e, sa zrealizovali v USA, v Číne. Čína sa rozhodla o obrovských, obrovských investíciách do tejto oblasti. Niekedy počúvame, že Európa tomu to nikdy nedostojí. To je nesprávny názor, pretože jednoducho potrebujeme sa pozrieť, aké máme jasné priority. Možno, že nepotrebujeme E, to vyjadriť v absolútnych číslach a v absolútnych číslach mať tie investície také ako v spomínaných krajinách, ale musíme dostať takými investíciám v kvalite. Nuž a ako som povedal, tento nástroj, tá úzko koncipovaná e, umelá inteligencia v obrovskej miere závislí od údaj. A EÚ už nedávno e, E, sa tomuto venovala a vie, ako sú to náročné veci, ale musíme postúpiť vpred. Na druhej strane, vo veľkej miere to závisí od lokálnych dát, pretože teraz je to už úplne jasné, že tieto nástroje e, ako výstup dávajú to, čo už máme, ale aj vo vstupoch. Ak e, naučíte tieto programy e, na základe jedných údajov, tak dajú jeden výsledok, ak dáte iné údaje, dostanete iný výsledok. A tie dáta by mali byť lokálne. To znamená, že tu ide o legislatívny prístup. Ak by sme chceli niečo implementovať v Európe bez ohľadu na to, aký, e, o aký algoritmus by išlo, malo by vychádzať z lokálnych dát. Nož a na záver z mojej strany o e, prístupe zameranom na človeka. Nuž, e, áno, niekedy tie etické otázky sa nesprávne ponímajú e, v, v science fiction. To je nesprávne. Musíme sa zba, zbaviť týchto nesprávnych predstav zo science fiction o, umelenej, o umelej inteligencii. Pravdu povediať, s inteligenciou to nemá nič spoločné, pretože toto je naozaj veľmi vplyvný nástroj, ale nie, nie je v mysli. Je to uh, mocná vec, ktorá sa použije všade. Bude to mať na, stro, na stoloch, v chladničkách, no proste všade to bude okolo nás. No a čo pracovné miesta? Toto nie je otázka e, toho e, na človeka orientovaného prístumu. Závisí to od toho, aké e, rozhodnutie príjmeme k algoritmom. Na človeka zacielený prístup znamená, že nikdy stroj nesmie nahradiť človeka. Nemôže nastraniť, odstrániť človeka z práce. To znamená, človek tým pádom bude môcť robiť viacej práce na tom istom mieste. Namiesto desiatich ľudí môžete mať jedného. To znamená, chcem zdôrazniť viaceré tieto témy a veľmi jasný signál musíme vyslať v našej správe. Ešte stále máme čas, aby sme vyjadrili a povedali našej verejnosti tieto veci a som rád, že sme sa tu v tomto parlamente rozhodli pre túto správu a môžeme ju naozaj urobiť. Ďakujem. Ehm, Ďakujem pekne, mm, kolega. Ďakujem kolegovi Exenu Foxovi za túto pôvodnú správu. Ako povedal, je dobrým začiatkom. A čo sa týka rozsahu ako aj času, naozaj nebolo to jednoduché, jednoduché ale ja veľmi podporujem EÚ aby aj EÚ spolu so Spojeným kráľovstvom, tak dúfam, že sa nám spoločne podarí na tomto prac, pracovať e, a ak vidíte my členské štáty, dokonca aj Spojené štáty, pardon, Spojené kráľovstvo, nie sme medzi prvou desiatkou e, v oblasti umelej inteligencie. Preto musíme byť ambicioznejší, musíme spolupracovať spoločne a musíme byť e, lídrom, tak ako v oblasti GDPR a v iných oblastiach. A ja si myslím, že máme základy preto, aby sme mohli byť na čele v oblasti umelej inteligencie, lebo len v Európe vieme zabezpečiť, že financovanie dostanú tie firmy, ktoré dodržiavajú ochranu osobných údajov, ktorým ľudia veria e, a fungujú na základe stanovených princípov. Ja si myslím, že tu naozaj sa môžeme ujať e, význam významné e, funkcie. E, áno, vieme, e, Čína a kontrola, automatické hodnotovanie, občan, hodnotenie občan, občanov, vylúčenie z poistiek, to sú veci, ktoré vidíme, že sa dejú v Číne či v USA, ale takéto veci sa nikdy nemôžu udiať v Európe. Umelá inteligencia musí byť navrhnutá eticky, a to znamená, algoritmus musí byť nielen na báze profitu, zisku, ale aj etiky a umelá inteligencia nám musí vysvetliť tie rozhodnutia, ktoré urobí príjme algoritmus. To znamená, musí tu byť teda zodpovednosť človeka. To znamená, nie je to úplne inteligencia, je to automatizácia a naučenie sa modelov a mal by tam byť človek, ktorý stanoví pravidlá a rámec, v ktorom sa bude pôsobiť a verím, že budeme môcť spolupracovať na tejto správe. Áno, prídeme o pracovné miesta, ale iné pracovné a viacej pracovných miest sa vytvorí a je to na nás, aby sme naše deti hovoria už o tom, ako budú influenceri, e, youtuberi. To sú pracovné miesta, e, ktoré v živote v minulosti neexistovali. To znamená, majú schopnosti kódovania, digitálne schopnosti, preto sa musíme sústrediť na vzdelávania, ako na pomoc vytváraniu nových pracovných miest kreatívnej tvorivosti a, a v oblasti umelej inteligencie a nájsť spôsoby, ako špecifikovať, kto bude zodpovedať za čo. Nemôžeme dovoliť, aby sa udialo čokoľvek E, od občanov k poisťovňam. My musíme byť na čele, my musíme prijať to politické bremeno na seba pri rozhodovaní a myslím si, že keď budeme pracovať e, s akčným plánom Sandbox, myslím, že potrebujeme toto pre malé e, firmy a potrebujeme prístup k dátam, lokálnym dátam, veľkým dátam, akýmkoľvek dátam, ktoré oni potrebujú na to, aby našli riešenie a nemôžeme obmedziť prístup prístup k údajom len pre, tých, pre tú veľkú peťku e, a musíme zabezpečiť, aby tí ostatní dostali prístup k údajom, aby mohli robiť prevenciu chorôb, predikciu chorôb a tak ďalej, aby došlo k tej pozitívnej disrupcii toto je jedna vec, o ktorej budeme diskutovať pri správe a to bude doprava. Kto zodpoveda um, za, kto zodpo, bude zodpovedať v prípade, že dôjde k nehode. Uh, potrebujeme centra excelentnosti a umelej inteligencie, lebo určite to pretransformuje náš život a potrebujeme tiež zapracovať aj určité technológie a porozumenie aj do uh, Európskej únie. Musíme byť schopnosti ale vedieť ochrániť aj našich občanov, ich údaje, ich práva. To je naša zodpovednosť nás, politikov. A čas je teraz e, zrelý na toto. Dúfam, že už nie je neskoro, ale dúfam, že sa nám podarí minimálne správa, ktorá bude príkladom pre zvyšok sveta a dúfajme, e, že zvyšok sveta pôjde podľa nášho príkladu. Ďakujem. ora la collega Nactigal, prego. Ďakujem, chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Myslím si, že text je stručný a kvalitný. Vždy takto pracujete. A niektoré veci by sa dali doplniť, ale mali by sme si dať pozor na to, aby tam toho nebolo príliš veľa, aby sme uľahčili, aby sme teda teším sa na akčný plán, ktorý predložila Európska komisia 5. ktorý predloží Európska komisia 5. decembra. Dúfam, že tam sa dozvieme trochu viac a pozmeňovacie návrhy, ktoré chcem predložiť, sa budú zameriavať na potrebu hardveru a na technológiu, na uľahčenie e, umelej inteligencie a takisto na zabezpečenie prístupu k technológie, tak ako je to uvedené v programe pre digitálnu Európu. A na záver chcem povedať, že všetci sme e, priemyselné spoločenstvo, čiže nemali by sme sa zameriavať len na špecifické politické oblasti, ale musí to byť súčasťou širšie, širšieho priemyselného prístupu. Znovu sa teším na, ďalšej, na ďalšiu spoluprácu e, na e, tomto spise. Ďakujem. E, slova má pán kolega Silikiotis. Ďakujem pánovi Foxovi za prácu na tejto správe a súhlasím s ním. Minimálne čo sa týka nášho harmonogramu, máte pravdu. Nemôžeme e, robiť serióznu prácu, ak naše lehoty sú e, takto tesné, predovšetkým pre takéto otázky, ktoré sú veľmi citlivé a veľmi dôležité. Je pravda, že robotika, umelá inteligencia, technológia, technológia prislúbujú množstvo krátkodobých aj strednodobých prínosov, ale pre moju politickú skupinu je jasné, že na to, aby sme E, vnímali len pozitívne prínosy, tak musíme zohľadniť aj zodpovednosti a zabezpečiť, že to bude prinášať službu spoločnosti. A v tomto zmysle by sme mali zabezpečiť, že zalepši, zabezpečíme e, občanom lepšiu kvalitu života. Ako to urobíme? Tým, že využijeme, využijeme túto novú príležitosť, ktorá je nám poskytovaná a týmto spôsobom môžeme vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta s využitím umelej inteligencie a viem, že a toto povedal aj už predrečník. Ďalšia dôležitá vec je zabezpečiť, aby robotika a umelá inteligencia podporia pracovnú silu, ktorá už existuje a aby sa tak stalo, musíme vyškoliť našu pracovnú silu a podporiť a posilniť ľudský potenciál. A týmto spôsobom posilníme aj európsky priemysel, ktorý čeli obrovskému množstvu víziev. Čiže je dôležité využiť AI a robotiku, aby sa e, vykryli medzery a aby sa vyriešili iné problémy, ktorým čelí priemysel v súčasnosti. Už som to povedal v minulosti, a predovšetkým e, na juhu Európy, ktorý čeli e, reindustrializácii. Čiže toto je možné vyriešiť na základe inovácií, napríklad vďaka robotike. A mohli by sme zabezpečiť, aby sme e, znovu mali e, tento priemyselný sektor. No a potom ďalšia vec, ako podporíme malé a stredné podniky. Tak ako sa vyvíja technológia, tak nejde o veľkosť spoločnosti, ale o kvalitu jej práce alebo jeho práce a e, toho, ako, akým spôsobom využíva nové technológie. Potom energetika, e, doprava, e, zdravie. Toto sú oblasti, ktoré môžeme využiť, aby sme slúžili prínosom ľudí, ľudí ale aký je hlavný predpoklad toho, aby ľudia mali kontrolu, aby, sa, e, aby dodržiavali morálne princípy, aby rešpektovali ľudské práva. A na záver chcem spomenúť niečo, čo chýba podľa mňa e, v návrhu správy, pretože náš výbor e, by mal hovoriť o tom, ako výskumné údaje sa využijú pre európsku stratégiu pre mládež, ktorá bude využívať umelú inteligenciu a nové digitálne stratégie a naše pozmeňovacie návrhy e, e, budú navrhovať znenie e, v tejto súvislosti. Dobre, ďakujem. Nevidím žiadnych ďalších tieňových spravodajcov. Pilar de Castillo, ďakujem pekne. Ďakujem aj e, e, pánovi Foxovi za túto správu. Takže teraz je to znepokojivé, čo je znepokojivé, sú tie časové lehoty, ale nie je to nič v porovnaní s tým, čo sme dnes odhlasovali. Dnes dopoludne sme hlasovali o programe o programoch, ktoré majú rozpočtový dopad e, na úrovni 100 miliard programy ako Európa, teda tie špecifické programy, ktoré ich sprevádzajú. A toto bolo vypracované v rekordnom čase. Tiež sme sa e, e, znepokojovali a myslím si, že eh, tí konkrétni kolegovia odviedli vynikajúcu prácu a podarilo sa im to dosiahnuť s tým jasným záväzkom, s tým rozpočtovým záväzkom, ktorý toto predstavuje pre Európu. Teraz eh, na tému umelej inteligencie musí byť správnym spôsobom nastavená a musia byť stanovené jasné rozmery, lebo niekedy sa zdá, že je to niečo úplne nové, čomu budeme musieť čeliť, alebo čo sa tu zrazu objavilo, ako keby to predtým nikdy nebolo. Ale ide o jasný vývoj digitálnych technológií. Sú to údaje, ktoré sú spracovávané tými silnými procesormi, ktoré máme už dlhšie. Áno, je pravda, že máme stále viac údajov, ktoré ľudia, prístroje, podniky a inštitúcie vytvárajú, vyrábajú a máme tu stále viac procesorov, ktoré majú stále väčšiu kapacitu na spracovávanie týchto údajov a teda je potrebné mať silnejšie, respektíve lepšie schopnosti a kapacity. Ale je pravda, že rozvoj umelej inteligencie nám prináša nové obzory, nové výzvy pre celú ekonomiku, pre celú spoločnosť a ja si myslím, že by sme sa mali koncentrovať na tie aspekty, ktoré máme naozaj na dosah. Áno, budú tu problémy, ktoré sa budú objavovať, ale ktoré sú eh, hmatateľné. Je to akýsi postupný rozvoj. Je tu celý rad aspektov umalej inteligencie, ktoré sa objavia, ktoré budeme musieť zadefinovať a ktoré budeme musieť ďalej riešiť a analyzovať. A myslím si, že je tu celý rad aspektov, ktoré sú okamžité a pre viaceré z týchto už máme konkrétne riešenia. Napríklad otázka údajov nás privádza e, k otázke konektivity, ale my sme práve prijali regulačný rámec pre telekomunikácie, pre mobilné a pevné siete e, e, s vysokými kapacitami. Napríklad musíme mať rýchle procesory, ktoré v Európe nemáme, tie tzv. superpočítače. Čiže dnes sme schválili program Digital Europe, ktorý má špecifický rozpočet na to, aby sme mohli kúpiť tie dva superpočítače, ktoré nemáme v Európe. Spoločnosť si musia do Ázie, do Číny, do Singapuru, do Spojených štátov. A v rámci tohto programu Digital Europe je tu suma 2,3 miliard eur pre pilotné štúdie a pre správy, ktoré sú napojené na umelú inteligenciu. Ďalej komisia oznamuje už niekoľko rokov, že budúci rok e, dôjde k revízii teda k tej príslušnej smernici je to napojené na IKT, na umelú inteligenciu, toto všetko už je tu zahrnuté, čiže myslím si, že naozaj by sme sa mali zamerať, dostávam sa k záveru, na tie témy, na tieto témy, pretože áno, máme tu aspekty ako spoločenské aspekty, vzdelávacie, spoločenské témy, otázky zodpovednosti, toto všetko tu vyvstáva a nesmieme pritom zabudnúť na to, že už môžeme aplikovať na umelú inteligenciu tú už existujúcu dostupnú legislatívu. Musíme si dať pozor na čas. Je to dôležitý bod, ale máme pred sebou ešte veľa práce. Ďakujem, Ashley, a musím povedať, že súhlasím e, so všetkým, čo Iva Koli povedal. Ashley, teší ma, keď ste povedali žiadne hranice a viem, že každý v Európskom parlamente sa bude usilovať, aby nebola hranica medzi Írskom a e, Severným Írskom. E, tisícky ľudí prekračujú túto hranicu, aby pracovali, e, potrebujú prístup e, k zdravotníckým službám a e, stretávajú sa so svojimi rodinami. Ale späť k umelej inteligencii. Pra, pr, e, fungujeme v globalizovanom svete a je naša povinnosť e, dosiahnuť e, dobrú mieru globalizácie Znamená to prínosy pre Európu, ale ochrana e, o pracovníkov a e, vyškolenie detí pre e, tieto pracovné miesta do budúcnosti. Takisto sú tu oblasti, kde už odborové organizácie urobili veľa výskumnej práce a za to ďakujem. Teraz si sama sebe udelujem slovo. Takže chcem spomenúť jeden aspekt. Už tu zaznelo, že je príliš neskoro a Európa túto hru prehrala. Ale ešte nie je koniec. Musíme v hre pokračovať a musíme sa zasadzovať za digitalizáciu firiem, dopravy, a všetkých sektorov života, aj e, pomocou modernej technológie ako umelej inteligencie. E, dúfam, že sa zhodujeme v tom, že ide o túto druhú pozíciu. Samozrejme, máme silnú konkurenciu Čína, Amerika, ale aj Kanada, pretože aj oni už dosť napredujú. Čiže ja dúfam, že budeme mať čas aby sme to prehlbili e, primeraným spôsobom. Myslím si jednu vec. Na zasadnutí medzinárodného think tanku sú tu dve vyjadrenia k Európe. Ako predstaviteľku Európy mi bolo povedané, vy ste posadnutí pravidlami a predpismi a tým blokujete rozvoj. V Singapúre to prebieha rýchlejšie. Tam nie sú žiadne limity a žiadne pravidlá. Uh, výrobca e, malých hodiniek, e, ktorý, e, ktorá má všetky údaje, tento môže urobiť a potom je tam zmluvný vzťah. Sú tu iné sektory, podnikatelia alebo aj filozofovia, zástupcovia univerzity v Oxforde povedali, dôležité je, aby niekto vytvoril pravidla otázka zodpovednosti, otázka ručenia, ochrany údajov, vzťah medzi človekom a prístrojom. No a jeden z nich povedal, ten, kto e, stanoví tie pravidlá, tak ten tú hru vyhrá. A keď Európa stanoví pravidlá, tak môžeme mať ESO v rukáve. Čiže preto hovoríme, že je to dôležité. Teda to je otázka, rozhodnutie, voľba e, s ktorou sa budeme stretávať opakovane, keď budeme diskutovať o digitálnej Európe. Máme usmernenie, ktoré stanovuje európsky prístup aj v tejto téme. Čiže to je tá európska pridaná hodnota. Teraz pani kolegyňa Kumpula, nech sa páči. Thank you so much. I very much... Ďakujem, oceňujem túto diskusiu a je ťažké sledovať štruktúru tejto práce, lebo je to také veľmi rýchle a hovorí sa o všetkom, čo sa deje v živote, pretože e, sa to dotýka všetkých sektorov, ale dúfam, že tento, tento prístup sa nezmení. Ja som z Ample a čo som zistila vo Fínsku, v stavebnom sektore tam sa využíva umelá inteligencia, aby sa um, uh, vytvorili uh, uh Teraz zistuje sa, ako e, sa nájdú tí najlepšie vyškolení ľudia pre tie pracovné miesta, čiže e, umelá inteligencia je zabudovaná do systému širšej e, e, stratégie zamestnávania v budovateľskom sektore, čiže naozaj sa to dá využiť všade a myslím si, že môžeme urobiť zoznam príkladov a tam uviezť, či sú dobré alebo zlé, ale e, musíme povedať, že existujú určité zásady pre ľudský život a zásady pre spoločnosť a stanovanie týchto princípov má dosah na obmedzovanie inovácií v Európe. Potrebujeme inovácie. Najnovšia správa komisie poukazuje na to, že rast v Európe je veľmi pomalý v porovnaní s našimi konkurentmi alebo s inými časťami sveta. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani zástupkyňa komisie z DG Connex. Ďakujem a ďakujem, že ste, nám udelili, že ste mi udelili slovo. Takže máme málo času, ale nezačíname od nuly, pretože od e, vydania oznámenia komisie o umelej inteligencie, inteligencii sa už udialo veľa práce v tomto zmysle. A chcem zdôrazniť predovšetkým prácu E, skupiny expertov na vysokej úrovni umelej inteligencii, ktorá odviedla veľa práce pri príprave e, návrhu usmernení, ktoré budú publikované v decembri a to bude zverejnené na platform, platforme AILLA a každý to bude mať k dispozícii. Čiže ak dovolíte, tak chcem zdôrazniť tie hlavné komentáre. Chcem povedať e, k odseku C, k bodu C, hovoríte o pravidlách a procesoch. To sú dve rozličné veci. Pravidlá sa týkajú skôr regulácie. Ako som už povedala, tu musíme byť veľmi obozretní, e, keď hovoríme, že pravidlá by mali byť modifikované. Najprv by sme mali dôkladne posúdiť situáciu, či je potrebné modifikovať pravidlá, čiže možno, že znenie ako mohli by byť modifikované, might have to be modified by bolo vhodnejšie, aby sme zabezpečili, že príliš veľa pravidel nebude brániť inováciám. Odsek alebo bod D, túto znenie je možno trochu zavádzajúce. Zdá sa, že každý systém AI je ako keby zaujatý, čiže mali by sme byť opatrení a takisto sa to eh, nevzťahuje na všetky systémy. Nie všetky sú založené na veľkých údajoch, čiže formulácia niektoré systémy AI nemôžu zabezpečiť spravodlivosť vo všetkých prípadoch a dá sa to vyriešiť v algoritmoch Ehm, odsek E. Takže tu je jedna pripomienka. Pri niektorých úlohách e, otázka je, či nahradiť ľudí, ľudí aplikáciami 3D, pretože sú nebezpečné. Čiže v tomto prípade je otázka, či ten robot má nahradiť človeka, aby sa tým zlepšila kvalita života alebo kvalita práce. Čiže toto treba zvážiť v tejto situácii a keď si zoberieme e, úroveň 5 samostatného šoferovania, kde sa odstráni volant, v tom prípade zmizne aj šofér, takže možno tu by sme mali byť tiež opatrení pri formulácii tohto bodu. Čo sa týka umelej inteligencie a robotiky pri starnúcej spoločnosti body 3, 4, 5 a ďalej. Toto je kritický bod, pretože nemôžeme povedať, že je konsenzus o použití i pre e, starostlivosť o starších ľudí doma. Napríklad máme štúdiu Eurobarometra z roku 2017 a v priemere 51% obyvateľstva má pocit, teda e, sa im nepáči predstava, aby im robiti, roboti poskytovali služby a spoločnosť, keď sú chorí a starší. A iba 26 obyvateľstva je, si vie predstaviť takúto myšlienku. Čiže je pravda, že v Japonsku e, kultúra je úplne odlišná a nie som si istá, že v Európe by sme mali tlačiť na takúto starostlivosť robotov. Takže pokiaľ ide o systémy zdravotnej starostlivosti, takže roboty pomáhajú zdravotným sestrám v logistickej časti, ale ešte stále je tam ten aspekt ľudského kontaktu a starostlivosti o ľudí. Čo sa týka investícií, vítame tento odsek, pretože sa, je to vlastne v súlade s zvyšovaním investícií, takže e, zvýšime investície o 70 a podporujeme aj členské štáty a spoločnosti, aby urobili to isté. Možno jedna vec, čo treba zdôrazniť, je, že okrem výskumu e, musíme e, teda pomôcť aj tomu samotnému nasadeniu. Bod 7. Vzdelávanie. Vzdelávanie by sa malo vnímať v širšom slova zmysle. Ako som už povedala, musíme kriticky informovať obyvateľstvo, vysvetliť im, čo tie systémy môžu robiť za nich s konkrétnymi príkladmi, ktoré vylepšujú niektoré procesy a niektoré, a teda kvalitu života v niektorých oblastiach. Priemyselná politika, tam je celý rad bodov, ale je ich oveľa viac napríklad v, v, v sektore, v potravinárskom sektore a tak ďalej. Čiže v tejto časti ešte sa dá toho robiť veľa. Etický aspekt, to je kritická. Môžem vás poprosiť, aby ste trošku to urýchlila, lebo ešte nasledujú ďalšie body. Takže veľmi rýchlo jeden kritický bod je kritické, sú kriti- etické aspekty, kde sme chceli spomenúť, že to, čo tu navrhujete, to je to, čo robí skupina expertov na vysokej úrovni. E, teda je, tu, je potrebná vyššia miera synergie a my sa chceme skontaktovať s parlamentom a s tou skupinou, takže ešte to budeme riešiť, ale synergie by sa mali diať a nemali by sme e, znovu začať robiť to, čo už robí táto skupina. Dúfam, že e, tie ostatné komentáre zašlám písomne, ale taký ďalší dôležitý bod, ktorý som chcela spomenúť, je e, Task Force číslo 34. Toto je znovu podstate to, čo už robíme teraz s tou skupinou expertov na vysokej úrovni, aj s členskými štátmi, e, koordinovaný akčný plán, čiže mali by sme rozšíriť túto spoluprácu s parlamentom. A tu skončím. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj za početné um, návrhy. Teraz má slovo pán spravodajca Ashley Fox. No a potom by som ešte chcela spomenúť možnosť, že je tu táto možnosť, to ide cez pána Buseka a nie cez mňa. Možno by sme mohli si zorganizovať vypočutie so zástupcami tejto skupiny expertov na vysokej úrovni a určite by bolo zaujímavé viesť výmenu názorov. To je skupina, ktorá pracuje pre komisiu mohla by byť poskytnutá aj parlamentu. Pán kolega Fox, máte slovo. Takže ja by som um, zareagoval na to, čo tu zaznelo, ale máme málo času. Váš návrh, že výbor by mal e, teda spolupracovať so skupinou expertov. To je dobrý návrh. Napríklad ako je to vo Francúzsku v, na, na Assemblée nationale v Bundestagu alebo House of Lords v Anglicku takisto 7. januára. V skutočnosti tá krátky časový limit, ktorý navrhol tento parlament, 6 mesiacov sme sa, eh, ide len o dohodovanie sa o postupe. Toto je poučenie pre budúcnosť. Ak chceme pracovať seriózne, musíme si vyhradiť čas na vypočutia odborníkov, my ako tieňovi, e, my ako spravodajca tieňovi budeme sa snažiť a 7. januára budete mať vlastne produkt, ktorý, ktorý, o ktorom kolegovia budú môcť hlasovať. Tým pádom to môžeme uzavrieť, tú rozprávu. Ďakujem i kolegovi Foxovi e, za jeho stručnosť. Eh, ktorý sa zriekol rôznych komentárov. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 12. hodina 6. decembra a viem, že tu je aj žiadosť o posun. Ak sa to eh, schváli, tak vám to ešte oznámime. Eh, chcem to adresovať vám. V tejto chvíli Momentálne tá lehota je teda, opakujem, 6. decembra a však hm, hlasovanie 7. januára. Ja som však to pochopila tak, že, že, pán, e, že ste chceli požiadať pána Buzeka, aby sa tie lehoty poposúvali. Je to správne? Je to tak? Ide skôr o dátum hlasovania zo 7. 7. januára na 14. O to sa budem snažiť. Takže tá lehota na pozmeňujúce návrhy zostane fixne e, už zakotvená a oznámime, ak by sa podarilo posunutie to hlasovanie. To je všetko k tomuto bodu. A ďalší bod e, je správa Michaela e, Bonyho, kde ide o označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre. Namiesto pána Bonyho správu prednesie pani De Castillo. Uh, uh, uh, Pán Michal Boni tu dnes nemôže byť a preto ma poprosil, aby som v jeho mene pohovorila ja. On vám odkazuje, že chce poďakovať všetkým, ktorí výrazne prispeli k tejto správe. Cieľom správy je pomôcť európskej mobilite, aby bol európsky priemysel konkurencieschopnejší, aby boli pracovné miesta bezpečnejšie a aby EÚ bola čišia, čistejšia a lepšie e, uspôsobená na boj proti klimatickým zmenám. To si bude vyžadovať plnú odhodlanosť všetkých členov EÚ a zo všetk- od všetkých zúčastnených. Podporujem navrhované riešenia, ktoré umožňujú zobrazovať informácie týkajúce sa snehu, ľadu, e, špeciálnych pneumatík pre tieto podmienky e, a ich štítkovanie. Vítam e, ochotu kolegov. Ide o pneumatiky samozrejme ide o údaje o ich e, výkonnosti e, na štítkoch. Potrebujeme však viac e, testovacie metódy, ktoré sa budú dať jednoducho prenášať a kde budú tieto parametre čitateľnejšie. Hľadanie správnych kritérií bude pokračovať. Zostáva ešte veľa práce, aby sa zvyšilo povedomie o týchto štítkoch prostredníctvom kampaní a to zavedenie nových pneumatík mus, sa musia udiať bez principiálnych e, zmien tých programov označovania. Ja navrhujem, aby sa zachovali tie programy, pokiaľ ide o valivý odpor, pokiaľ ide o príľnavosť zamokra a e, vokajší hluk, hluk valenia. E, potrebujeme spoločný prístup a tak sa nám podarí poskytnúť najlepšie technológie na trhu a posilniť E, boj e, za znižovanie e, znečisťovanie ovzdušia skleníkových plynov. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem, ďakujem tiež za prácu spravodajkyne. Očividne sú tu veci, kde sa zhodneme, ale Verím, že budeme môcť o tom diskutovať. Budúci týždeň sa, myslím, prvýkrát stretnú tieňoví spravodajcovia. Musíme zvýšiť transparentnosť a pochopenie textu a tých pozmenujúcich návrhov, ktoré sme podali. E, vítam ten smer, ktorý sa naznačil paralelne s energetickou e, tranzíciou u e, vozidiel, samozrejme v rámci toho úsilia e, o nízkouhlíkový výkon tohto sektoru sa musia podielať samozrejme aj pneumatiky. Bude potrebné v tomto dopravnom sektore inovovať nové postupy na to, aby sa znížili znížil tento napríklad valivý odpor, ktorý zvyšuje, zvyšuje e, spotrebu, účinnosť samozrejme e, palív, e, kilometráž, ktorá zohráva dôležitú úlohu pre výber zo strany spotrebiteľa. Spotrebiteľ musí mať možnosť si transparentne vybrať na základe potrebných informácií, aby si vybral pneumatiky, ktoré predsa len sú výraznou investíciou otázka samozrejme recyklovania E, takisto oder e, a teda prilnavosť e, tých, tých pneumatik, vďač, prilnavosť k, k vozovke samozrejme má aj zdravotný aspekt, pretože dochádza k oderu čiastočiek a to má veľký dopad na zdravie. Potrebujeme nové informácie o recyklovateľnosti pneumatík, menovite povinnosť transpo, tra, e, transparentnosti celej dodávateľskej reťaze, hlavne doda, dodávanie e, gumy, kaučuku. E, zdôrazňovalo sa to určite, tie poznáme drám, dramatickú situáciu okolo, okolo palmového oleja. Je tu naša zodpovednosť konať spravodajca to v svojom posolstve, ktoré nám tu prečítali, aj avizoval osobitné označovanie a štítky, pokiaľ ide o, hodnoty e, tej prílnavosti zamokra v snežných a ľadových podmienkach a je potrebné, aby tieto informácie boli zobrazované, e, pokiaľ ide o e, označovanie jednotlivých tried pneumatík, tie parametre, kde spravodajca chce zmeny. No to je naozaj veľký otáznik. Budúci týždeň to naznačím či by sme sa tu zhodli, pretože e, asi zle rozumiem tomu, čo, nazna- e, čo nám tu navrhuje, čo nám naznačuje. Ďakujem. E, pán kolega Marta, teraz ďalší kolega. Ďakujem. Teší ma, že viacerí z vás uznali, že je potrebné zvýrazňovať na štítkoch parametre týkajúce sa výkonu na snehu a na lede. Toto je veľmi dôležitý aspekt, keď si kupujete pneumatiky. Mnohé pozmeňujúce návrhy aj idú správnym smerom. Určite do, dosiahneme zhodu pokiaľ ide o, o odstupňovanie jednotlivých tried e, tejto prílnavosti k povrchom vozovky. Včera hlasovanie e, vo výbore v stanovisku bolo viacero pozmeňujúcich návrhov v Envy, kde išlo o otázku kilometra že a kde ide o otázku prílnavosti. E, verím, že i v tomto výbore budeme môcť o tom hovoriť. Odhaduje sa, že každoročne 432 tisíc e, predčasných úmrtí sa dá pripísať práve e, jemným čiastočkám, ako sú teda mikročastice z plastov. E, k tomu prispievajú aj pneumatiky a ich prieniku do prírody cez jedno, ten odier. a bolo by dôležité, aby si vyberali spotrebiteli pneumatiky, ktoré zanechávajú menšie množstvo týchto mikročastíc E, takisto by si mohli vzhľadom na e, odhadovanie nákladov vybrať ekologické riešenia. Ak chceme dať prioritu zdraviu a bezpečnosti našich občanov, ak chceme riešiť e, otázky mikročasti, tak je tu jeden dôležitý step, aby sa do, do tých štítkov a označovania pneumatík zobrazovali údaje o, o výdrži, prilnavosti a verím, že budeme e, môcť e, spoliť, spojiť naše sily e, s tým, čo vybojovali kolegovia vo výbore Envy, aby sme sa starali o zdravie našich občanov. Ďakujem. Teraz má slovo pán kolega Kohlíček. Ďakujem, pani predsedajúci. Ja si... Ďakujem. Sice zdieľam názory ktoré predriečníci povedali. Myslím si však, že oveľa dôležitejšie e, než tie mikročastice, ktoré sa uvoľňujú z pneumatík, je bezpečnosť jazdy a samozrejme valivý odpor. Ak chcete niečo si o tom prečítajte si, to je oveľa dôležitejšie, než koľko častíc sa z pneumatiky niekde uvoľní ak chcete, dá sa vyrobiť pneumatika, ktorá prakticky nebude uvoľňovať mikročastice, pretože jej odier bude minimálny, ale jej prilnavosť bude tým samozrejme ovplyvnená, bude mať väčší priebeh a asi bude mať aj menší valivý odpor. Treba si teda povedať, čo vlastne od pneumatiky chceme. Domnievam sa, že e, medzi tými 24 pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené, sú i niektoré zásadné e, momenty, napríklad použiteľnosť pneumatiky v extrémnom prostredí, ľad a sneh. To je v určitom protiklade k použiteľnosti pneumatiky na e, mokrej vozovke. Druhá vec, a to je veľmi dôležité, pretože sa o nej zmienuje časť správy, čo musí byť e, na každej insercii pneumatiky obsiahnuté v, tej, v tom popise. Musíme sa sústrediť na to, aby tu boli elementárne veci, prípadne technické údaje. Pripravili pre nich e, na rozkliknutie odkaz, ktorý e, podľa záujmu si môžu klienti e, rozkliknúť podľa toho, ako sa bude výskum v jednotlivých oblastiach rozvíjať. Pneumatika používaná na rôznych e, terénoch má e, rôzny odier, rôznu výdrž. A otázka teda, či je sa vhodne používa. Tie testovacie metódy môžu byť práve týmto spôsobom zobrazované bez toho, že by tá inzercia tým bola príliš zaťažená ja si myslím, že nebude problém sa dohodnúť medzi e, tieňovými spravodajcami a hlavným spravodajcom o tom, ako by mal vyzerať e, v konečnom dôsledku správa a ja sa len teším na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Bohužiaľ nepočuť e, rečničku. Ja len chcem podporiť to, čo povedal Jakob v svojom príspevku. Zdravie a bezpečnosť sú pre túto rozpravu dôležité a tento parlament je presvedčený, že každý pracujúci má právo opúšťať domácnosť s očakávaním, že sa bezpečne vrátia za svojimi rodinami večer. Moji voliči v mojom volebnom okrsku došlo k havárii. E, autobus sa, sa vracal z festivalu a vodič a dvaja tínidžeri zahynuli zistilo sa, že životnosť alebo vek tých pneumatík bola vlastne 19 rokov. A my musíme vedieť zabezpečiť, aby ľudia jednoducho sa nemohli, e, nemohlo sa im podariť obísť e, medzery v legislatíve a že naši vodiči a naši pasažieri budú v bezpečí. Spravodajca vám a e, tieňovým spravodajcom odporúčam prácu zo Spojeného kráľovstva, E, jedna z, mať, matka z jedného z tých detí e, e, bojovala v rámci kampane, je to Francis Milojová, bojovala v kampani za zmenu, zmenu tejto situácie okolo pneumatík. Ďakujeme za toto svedectvo. Myslím si, že ďalší rečníci sa neprihlásili a teda slovo bude mať zastupca, zastupkyňa komisie. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. V mene pána komisára by som chcela poďakovať pánu spravodajcovi Bonim za jeho správu a za prácu ďalších poslancov, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a prispeli do rozpravy. Vítame tú širokú podporu nášho návru na e, revíziu tohto nariadenia. Spomenula by som dve e, veci, E, naozaj si uvedomujeme otázku e, mikročastíc, ktoré odierom sa dostávajú do prostredia a preto sme e, práve navrhli, aby to bolo práve na označovaní, aby to, bola, aby to boli spolahlivé testy, testovacie metódy, aby sa vyvinuli, samozrejme nie na úkor bezpečnosti a práve preto, že to chceme zvládnuť čo najrychlejšie po disponibilite testov, sme navrhli, že to doplnenie na tieto e, štítky by sa malo udiať delegovaným aktom a nie celá, cel, celým procesom spolurozhodovania. Parlament samozrejme bude mať dohľad nad e, e, nariadením cez delegovaný akt a môže konať. A ďalší druhý dôležitý bod to bol ten podnet, aby tie triedy sa nemenili, aby zostali e, v terajšej verzii, v terajš- a podľa terajšieho nariadenia. Nuž, tu by sme spomenuli, e, že pokiaľ ide o prílnavosť zamokra, 90% e, tých pneumatík sú v tých horných troch triedách Myslím si, že to je dobré e, pre rozhodovanie spotrebiteľov. Môžu si to dobre posúdiť a zvážiť. Netreba to podľa nás e, doľaďovať a zmeniť, tak ako sme to my nechali v našom návrhu. A pokiaľ ide o vonkajší hluk valenia, tak tá najnižšia trieda sa vyňala v tom všeobecnom nariadení. Takže na to treba reagovať a zmeniť príslušným spôsobom triedy a pokiaľ ide e, o valivý odpor, 43 modelov v podstate sú v tých najvyšších troch triedách smerom e, na vrchu kvality je to teda dosť dobre zastúpené. Ak by e, na tomto sa zhodli spolu e, zákonodarcovia v nariadení z roku 2007, práve tam sa snažili spotrebiteľom dať lepšie možnosti rozhodovania a tiež to mal byť stimul výrobcom, aby sa vyrábalo viac výrobkov, ktoré už budú vo vyšších triedach. A tak, keď je ich tam veľa, nie je to menej zjavné. Pani predsedajúca, ak je potrebné, dodáme ešte technickú dokumentáciu. Ďakujem vám za váš vklad. Ďakujeme za návrh spolupráce. Myslím si, že tú diskusiu sme si dobre vypočuli a zohľadní to hlavne e, prístup, prí, prí, prítomný štieňový spravodajcové hlasovanie. E, ITRE bude 7. januára 2019, to sedí naďalej. bude, vtedy, vtedy máme takisto množstvo hlasovaní. Rád by som ešte vystúpil vo veľmi všeobecnom duchu. Myslím si, že sme sa to pustili veľkú chybu u všetkých e, hlasovaných materiálov. 17 legislatívnych správ pod tlakom a ja som počul, že u mnohých otázok rada nie je pripravená. Nás nutili k rýchlosti a ja si myslím, že správa, ktorú sme dnes napríklad e, e, hlasovali 4000 pozmeňujúcich návrhov, nemyslím si, že ich vôbec niekto poznal na spameť, tak e, nesnažme sa nechať vtiahnuť do tejto hry zo strany komisie. Netreba sa zobudiť 6 mesiacov tesne pred voľbami, treba sa ukludniť. Hovoríme tu o pneumatikách, tak treba doslovne metaforicky sa držať pri zemi. E, nerobme hlúposti. Martin, mm, io penso che tu abbia ragione su molti punti. E... e nemýlite sa, pán Martin, u mnohých vecí. Toto iste e, iniciatíva, ktoré by sa mali ujať koordinátori. Ja takisto E, som trošku zaskočená tempom vecí, e, ktoré musíme robiť. Často mám pocit, že jednoducho nemôžem e, sa zahlbiť do detajlov práve kvôli tomuto tlaku, pod ktorým sa nachádzame. Ale toto posolstvo treba posunúť koordinátorom. Budeme to diskutovať na budúcom stretnutí koordinátorov s predsedom. Prejdeme k ďalšej správe. Ide o zriadenie nástroja e, e, pre jadrovú bezpečnosť a doplňajúci nástroj susedstva a rozvojovej medzinárodnej spolupráce na základe zmluvy o Euratobe. Spravodajce je pán Uručev. Nech sa páči, máte slovo. Ako prvé, milé kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy a osobitne chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich e, prístup a produktívnu prácu, ktorú odviedli v prípade tejto e, práce. Tento nástroj sa zameriava na jadrovú bezpečnosť v tretej, tretich krajinách a prostredníctvom tohto nástroja môžeme podporovať e, jadrovú bezpečnosť vo svete detekovať eh, chyby eh, v existujúcich systémov a tak predchádzať jadrovým eh, mm, katastrofám a nehodám osobitnú podporu na základe komunitárneho práva pre Euroato, Euroato, Euroatom musíme využiť. Na základe E, plodnej výmeny názorov počas zasadnutia v Štrásborgu minulý týždeň. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na niekoľko vecí. Poprvé, transparentnosť pri rozhodovaní o jadrových otázkach v tretich krajinách bo ide o opatrenie, ktoré je dôležité pre mnohých kolegov. Majú pravdu a keď si myslia, že miera transparentnosti, otvorenosť orgánov v tretich krajinách eh, vo vzťahu k rozhodovaniu o jadrových otázkach nie je dostatočne veľká a je potrebné ju zlepšiť. To obzvlášť mm, je dôležité v prípade krajín v blízkom susedstve EÚ. A práve z tohto dôvodu podporujem pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých Eh, ustanovenia o transparentnosti sa presunú z úvodných ustanovení do textu nariadenia. A chcem mať samostatný článok eh, v nariadení, ktorý podporuje požiadavky na, eh, na transparentnosť, ale v súlade s príslušnou legislatívou a medzinárodnými nástrojmi, pričom máme na mysli mm, ochranu aj informácií. Druhé kritérium, ktoré sa týka e, spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti. Podporujem tých kolegov, ktorí navrhujú znovu vytvoriť v tomto nariadení časť tých komplexných kritérií, ktoré sa vzťahujú na túto spoluprácu zo, súčasne platného nástroja pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti. Naozaj si myslím, že toto e, zvýši povedomie o tomto nástroji medzi e, príslušnými zainteresovanými stranami. Po tretie, podmienenosť. Podľa mňa určité podmienky navrhnuté niektorými kolegami či kolegyňami ktoré sa vzťahujú na tretie krajiny, chcel, ktoré chcú vyťažiť z tohto európskeho nástroja, nie sú dostatočne vyvážené. V prípade, že by sme ich schválili, odradili by sme väčšinu tretich krajín, aby žiadali o našu pomoc a aj mohli vyťažiť z našej podpory. A obávam sa, že ak požadujú plné dodržiavanie princípov právneho štátu a ľudských práv. Toto vylúči mnohých potenciálnych príjimateľov, keďže ide o krajiny, kde dodržiavanie týchto zásad je problematické. Majme na mysli i to, že existuje ďalší nástroj, nástroj susedstva a rozvojové medzinárodnej spolupráce, ktoré má, ktorý má za cieľ presne podporovať demokratizáciu, právny štát, ľudské práva a že jadro, nástroj pre jadrovú bezpečnosť ho doplňa, doplňa tento širší nástroj susedstva. Treba tiež zabezpečiť a aj dostatočnú flexibilnosť pre komisiu, aby ona mohla zvládať situácie, len kedy určité obavy EÚ vo, e, v, o jadrovú bezpečnosť možno vyriešiť zo spol, v rámci spolupráce s tretimi krajinami. A preto je dôležité znovu zvážiť takéto podmienky, či zmiernení ich e, tak, ako je to uvedené v texte, o, ktoré hovorí o kritériách, ktoré sa vzťahujú na nástroj pre jadrovú bezpečnosť. Viacoré aktivity sa navrhujú, ktoré sa netýkajú špecificky aurot napríklad financovanie e, jednotlivcov či komunít v prípade od stavky jadrových elektrární, podpora manažmentu v komunitách e, v blízkosti jadrových e, mm, elektrární. Všetko toto spadá skôr do toho širšieho nástroja susedstva. A samozrejme, Dostali sme určité pozmeňujúce návrhy, ktoré spochybňujú právny za, eh, základ. Obrátil, sa, eh, obrátil som sa priamo na právnu službu a podľa nich, a máte tieto informácie od nich, zmluva o Euratome je správnym základom pre tento nástroj. Nož a na záver, počas... A týmto by som skončil, dámy a páni. Veľmi pekne ďakujeme za veľmi dôsledné objasnenie. Pán Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi. Veľmi stručne a dovolte, aby som spomenul len jednu vec, ale predtým ešte musím povedať, e, že druhý súbor kompromisných pozmeňujúcich návrhov ktoré sme práve teraz dostali. To veľmi rýchlo som si ich len preštutoval, pretože včera trval, dlho trialóg a musel, musím sa pripraviť aj na zajtra. Ale po takom prvom prečítaní si som celkom spokojný a myslím si, že sa nám podali doladiť, vyladiť tento nástroj aj z hľadiska tých siedmých bodov, ktoré pán spravodajca zdôraznil. Jedna vec, ktorú chcem ja osobitne zdôrazniť, a on ju spomenul, niektorí kolegovia totiž chcú zaviesť zásadu podmienečnosti. Nebudem hovoriť o tom, že e, e, ide od, na, o návrhy e, od kolegov, ktorí mali nejaké problémy s hlasovaním o otázke ľudských práv minulý týždeň v pléne. Musím povedať, toto nie je dohoda, ktorú by sme uzatvorili na základe iného článku, na základe ktorej dáme ústopky a kde by by sme dali eh, aj podmienku podmienečnosti z hľadiska princípu ľudských práv. Tu ide o zlepšenie jadrovej bezpečnosti v tých krajinách, ktoré nie sú až tak ďaleko od EÚ, teraz sú so susedné krajiny a tým pádom zlepšíme aj jadrovú bezpečnosť v EÚ, pretože táto téma, táto vec nerozoznáva hranice a zavedenie tvrdej zásady podmienečnosti nepomôže našej bezpečnosti ani tým, ktorých ľudské práva sú zneužívané a to z toho dôvodu, že niekedy ide o krajiny, ktoré nie sú veľmi nadšené tým, aby vstúpili do hlbšieho dialogu o jadrovej bezpečnosti, pretože toto sú veci, ktoré sú politicky citlivé a, a niektorí by aj uvítali, že by sa príliš tlačilo tým pádom na ľudské práva. Ja si myslím, že prístup spravodajcu je správny. K tomu právnemu stanovisku, ktorú, ktoré som si prešiel, a dôležité je tu, že ide o, článok, o zmluvu Euratom a ten článok, ktorý je tam uvedený od právnej služby. Ja naozaj by som poradil kolegom, kolegyňami, aby sme sa takto uberali. To by bolo všetko z mojej strany, dámy a páni, a verím, že sa nám podarí kompromisné pozmenujúce návrhy finalizovať čo najskôr a budeme ďalej spolupracovať a podporujem spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Količek, nech sa páči, druhý tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že pán spravodajca um, sa snaží venovať objektu, predmetu správy a nie na rôzne, sústrediť sa na rôzne podmienky, za ktorých budeme ochotní s tým či iným štátom spolupracovať. Ak by sme sa mali baviť ešte o ľudských právach, tak pozrime sa na, sami na seba, lebo v 28 krajinách EU určite nájdeme veľa vecí, ktoré odporujú základné. E, práva či dokonca základnú listinu e, ľudských práv a slobôd EÚ. Preto Medzinárodná agentúra e, ICAO, ktorá sídli, v, vo, sídli vo Viedni. Vždy, keď chceme niečo takéto zaviesť, by mala byť konzultovaná. To je základná vec. Dobre, jedna z vec je zmluva o Euratome, ale táto agentúra by mala byť tým správnym mechanizmom, a ich, jej práca by mala byť tým správnym mechanizmom, či už pôjde o pomoc alebo ďalší rozvoj spolupráce, tak v týchto oblastiach by táto agentúra vo Viedni mala by byť rozhodujúca. Toto by správa tiež mala zohľadniť a pracovať s tým, pretože ak tam zavedieme niečo, čo ide nad rámec eh, IKO, tak potom sa dostávame na veľmi ťahlý ľad a ako keby EU chcela robiť niečo viacej, e, než medzinárodné spoločenstvo je schopné zvládnuť. E, a bolo by dobre, ak by sme navrhli susedom kvalitnú spoluprácu, a keď sa budeme snažiť zatiahnuť ich do spoločnej práce. Chcem poďakovať spravodajcovi, jeho prístup je veľmi správny a vynimočne súhlasím aj s pánom Teličkom, ktorý už medzi tým ale odišiel. Ďakujem. Abbiamo sentito noi. E grazie, la parola ora rappresentante della Commissione, Mister. Takže veľmi pekne ďakujeme Pán Martin, tu sa komisiu nech sa páči. Posso solo interromperla un secondo? Un secondo solo. Eh, do you want to interview? No? No. Pravedlňujem sa, že vás na chvíľočku prerušujem, ale najskôr, ale dobre, tak teraz pán Majer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 v prvom rade chcem poďakovať poslankyňam a poslancom za odvedenú prácu. Je to prác, nástroj, ktorý nie je až taký jednoduchý na pochopenie, predstavuje odbornú záležitosť a v zásade je to úzka, ale dôležitá časť e, jadrovej bezpečnosti. Takže ešte raz dovolte, aby som ho poďakoval za všetky pozmenujúce návrhy, ktoré nám pomohli pri zamýšľaní sa nad touto problematikou a novým programom. Je to program, ktorý nasleduje po práci, ktorý sa odviedol v 90. rokoch po páde SSR a černobylskej katastrofe. A vtedy sa EU totiž rozhodla, že pomôže susedným krajinám, hlavne z bývalého SSR, zlepšiť bezpečnosť ich jadrových elektrární, aby sa nedos- nestal druhý Černobyl. Mali sme rôzne nástroje, ktoré sme realizovali a tlačili sme na tieto krajiny a vrátane niektoré krajiny, ktoré sú teraz už členskými štátmi, aby uzatvorili niektoré jadrové elektrárne prvej generácie, ktoré boli veľmi dôležité pretože nemali mm, dostatočne zmodernizovanú primárnu ochranu. A v tomto duchu e, pokračujeme v svojej práci. Od roku 2007 sme zaznamenali určité problémy v spolupráci s Ruskom a potom sme sa rozhodli, že skúsenosti z bývalého ZSSR by sa mohli celkom hodiť aj iným krajinám, ktoré chceli zlepšiť jadrovú bezpečnosť alebo ktoré chceli začať stavať jadrové elektrárne. A keď už hovoríme o výrobe elektriny z jadra, tak vo všeobecnosti by som mal povedať, k jadrovej energetike, pretože nemusí ísť len o samotné jadrové elektrárne, ale aj o výskumné reaktory, ktoré môžu byť tiež tak nebezpečné, ale majú menší inštalovaný výkon. Tie sa nachádzajú väčšinou v menej rozvinutých krajinách vrátane a krajín Afriky. A tieto menej bezpečné inštalácie sú samozrejme aj oveľa riskantnejšie. Viem, že bezpečnosť dodávok nie je téma, ktorej by sme sa tu dnes venovali. Skôr nám ide o stabilitu a mier e, a to aj zdôrazňujeme v tomto texte. Preto som chcel sa stručne vyjadriť k právnemu základu. To je otázka, ktorú ste už ale vy vyriešili. Tu v podstate ide len o, o otázky Euratomu čistenie, dekontaminácia budov a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré by sa riešili novými inými nástrojmi, pretože na e, strojo medzinárodnej politiky a politiky e, susedstva a tie už aj využívame e, pri realizácii niektorých projektov, napríklad pri obnove kontaminovaných lokalít eh, po uvoľnených baniach v bývalom sovietskom zväze. Veľmi pekne ďakujem aj za podnety eh, k téme podmienečnosti. Nie je pochybnosti o tom, že to je dôležitá otázka, ale eh, súčasne sme tiež uviedli, že v krajinách, kde kde podmiečnosť mohla vstupovať do hry. Tiež e, sú najvyššie problémy s fyzickou bezpečnosťou a potom aj s bezpečnosťou z EÚ. Mám na mysli také krajiny ako Irán. A toto je nástroj, ktorý je v súlade s dohodami, z, po, z roku 2015 a podľa týchto dohôd Irán a samozrejme my ich kritujeme, kritizujeme Irán, že nedodržiava ľudské práva. Irán súhlasil, že bude spolupracovať a otvorí e, dvere, aby zlepšili Mm, fyzickú bezpečnosť jadrových e, zariadení, inštalácií. To je dobrý príklad toho, že na jednej strane tieto krajiny konfrontovať e, problémom treba, ale na druhej strane treba s nimi komunikovať a nachádzať riešenia. Samozrejme, neplatí to všade. E, vy ste spomenuli aj flexibilnosť. Ďakujem za tú flexibilnosť, ktorú komisii chce, chce dať, pretože je úplne nutná pri takejto činnosti. Svet jadrových technológií sa totiž veľmi rýchlo rozvíja a my musíme byť schopní s ním držať tempo. 7 rokov je veľmi dlhý čas a nevieme predvídať, ako bude po tých 7 rokoch situácia vyzerať. Chcem tiež pripomenúť, že tento nástroj v zásade chce predovšetkým zvýšiť bezpečnosť jadrových zariadení a to prostredníctvom podpory a pomoci orgánom zabezpečujúcich jadrovú bezpečnosť. My budeme málo spolupracovať so samotnými zariadeniami a ich prevádzkovateľmi, pokiaľ by sme nemali samozrejme zásadný problém s ich bezpečnosťou, ako to bolo v prípade Arménska, či v prípade krajín, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. A tu ide napríklad o výskumné reaktory v Srbsku. Tam sme sa zaoberali aj prípadnými chybami, problémami pri prevádzke tohto zariadenia. Ešte raz veľmi pekne ďakujem poslankyňam a poslancom za to, že zdôrazňujú hodnotenie výsledkov pre nás, ako pre všetkých ostatných. Je dôležité vidieť dopad, vplyv našich krokov a opatrení a skutočne každý deň sa snažíme nachádzať dobré ukazovatele, ktoré by nám umožnili urobiť takú inventúru, e, zhodnotenie situácie v danej krajine a potom zistiť, či tie naše projekty zlepšili, zvýšili bezpečnosť týchto jadrových zariadení. Či už ide o práce, prácu samotných prevádzkovateľov alebo o kontrolných orgánov, a ktoré ich kontrolujú a hodnotia trošku mm, je to ako keby tie záťažové skúšky a tá diskusia, e, kedy sme e, sa bavili o tom, kto bude e, vyhodnocovať, že či to správne sa urobili tieto záťažové skúšky. To nemôže byť ani komisia, ani EÚ, lebo na to právomoc nemáme. My by sme však mohli podporiť a podporovať orgány pre zabezpečenie jadrovej bezpečnosti v ich práci pred počas aj po takýchto skúškach a tiež môžeme spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú bez, e, energiu v, e, vo Viedni a pomôcť im s, e, s týmito testami, pretože to je ich úlohou. Takže čo sa týka medzinárodnej spolupráce, tak to áno, v tomto nástroji musíme spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami. Samozrejme, organizácia MAE vo Viedni je ako prvá, ale sú to aj regionálne organizácie v Strednej Ázii, s ktorými tiež spolupracujeme, aby sme zabezpečili, že na regionálnej úrovni dosiahnu pokrok a jednotlivé krajiny v danom regióne navzájom spolupracujú, pretože vieme, že jadrová bezpečnosť nerozoznáva hranice radioaktivita tiež nerozoznáva hranice. Takže toto by boli také pripomienky z mojej strany. To znamená, že bude tu možné využívať tieto nástroje a spolupracovať s ďalšími nástrojmi, hlavne nástrojom pre stabilitu a bezpečnosť. A to preto, že mm, jadrová bezpečnosť a bezpečnosť jadrových dodávok sa často týka tých istých technológií. To znamená, že ide tu o bezpečnosť surovín, ako aj o bezpečné nakladanie a e, uchovávanie odpadu. To znamená, že existuje tu každodenná interakcia medzi dvoma týmito nástrojmi. U nás v komisii to je jeden, jedno oddelenie, ktoré sa e, oboma zaujíma. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. Dúfam, že som nehovoril veľmi dlho. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale je to odborná téma a v skratkosti sa nedala vyriešiť. E, áno, samozrejme, dali sme vám trošku viacej času, pretože to je veľmi špecifická téma. A teraz dám slovo kolegovi Gajerovi, ktorý je spravodajcovi, e, tieňovému spravodajcovi. Pýtali ste sa ma, či sa chcem vyjadriť, ale nevedel som, na ktorom sme bode programu, tak som povedal nie, ale keď som zistil, že sme na tom bode, kvôli ktorému som prišiel, tak sa chcem vyjadriť. Ďakujem pánovi Uručefovi za tieto práce a za zasadnutie, ktoré bolo zorganizované. Sme na dobrej ceste, aby sme medzi sebou prijali kompromisy, ktoré posilnia tú dohodu a ktoré e, e, zapoja viac občanov do tejto dohody, pretože pre moju politickú skupinu je dôležité, aby sme v tých zásadných aby sme v základnom právnom texte k tomuto programu dali najavo, že ide o e, civilné využitie jadrovej technológie a využitie jadrovej energie sa nebude podporovať priamo alebo nepriamo. Chceme e, zabezpečiť efektívnu ochranu občanov pred rizikami e, jadrového žiarenia. Toto chceme zdôrazniť. A je tu aj právo na informácie o využívaní, o bezpečnostnej situácii jadrových zariadení e, v krajine. Čiže sme navrhli článok, ktorý tam má zvýšiť transparentnosť a tomuto cieľu slúži aj e, komplementarita s medzinárodnými organizáciami a zmluvami, ktoré by mali byť zohľadňované zo strany komisie už to tu vlastne bolo povedané a dúfame, že medzinárodný režim pre jadrovú bezpečnosť bude tým silnejší a koherentnejší. E, k tomu patrí aj E, zaviazať sa princípu neši, nešírenia. Pokiaľ ide o kondicionalitu, tam súhlasím s tým, čo povedala komisia. Nie sme obkolesaní demokraciami, ktoré fungujú tak, ako by sme si to všetci želali. A myslím si, že nemá zmysel, aby sa prostriedky udelovali, e, e, aby sa udelovanie prostriedkov príliš viazalo na právny štát, pretože fungovanie jadrovej spoločnosti funguje od toho, či tá krajina je demokratická a ak náš spoločný záujem spočíva v tom, aby sme obyvateľstvo chránili nielen v dotknutej krajine, ale v celom regióne, tak je potrebné zdôrazniť, že e, nám záleží na dialogu s krajinami ktoré program podporujú, ale tie predpoklady nemôžeme nastaviť tak vysoko, ako to tu zaznelo, katalóg špecifických opatrení, tak ako to bolo v predchádzajúcom nástroji, tam sú rozdiely vnútornej úpravy jadrovej bezpečnosti. Tam sú určite, určite minimálne normy nastavené. No, to je predmetom návrhu. Ďakujem. Ešte kolega Uručev pre záverečné vyjadrenia. Myslím, že takmer všetko, čo bolo problematické v tomto nástroji, už bolo povedané, čiže nemám už k tomu čo doplniť. Počas zasadnutí tieňových spravodajcov sme diskutovali o návrhoch, o kompromisných návrhoch a som vďačný znovu za e, ochotu spolupracovať s kolegami a navrhol by som urýchliť finálne diskusie o ďalších pozmeňovacích návrhoch, aby sa objasnilo, ktoré z nich chcú podporiť, pretože hlasovanie vo výbore je 3. decembra. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže už ste spomenuli lehotu a dátum hlasovania, takže to môžeme uzavrieť. Ďakujem kolegom, ktorí sa zapojili do rozpravy. Teraz by sme začali s našim workshopom. Ide tu o Brexit a o program Horizon, dopady Brexitu na program Horizon. Toto je workshop, ktorý, e, do ktorého sa zapoja traja dôležití experti a teraz by som ich požiadala, aby prišli sem, takže ja ich predstavím, e, aby sme si ušetrili čas. Máme na to hodinu, na tento seminár. A myslím, že teda naozaj by sme sa mali poponáhľať, keby mohla prísť prvá pani rečnička. Vedo con piacere che sono tre signore e tutte Takže a sú tu traja <clears throat> rečníci. Máme tu silné ženské zastúpenie, veľmi kvalifikované zastúpenie. Začneme pani Reinhilde Fegelers, ktorá nám poskytne stručný prehľad o možných dopadoch Brexitu na Horizon a povie nám niekoľko všeobecných slov na úvod. Dobré popoludne a ďakujem, že ste nás pozvali hovoriť o dopade Brexitu a dopadoch na program Horizon Europe. Samozrejme, je ťažké hovoriť o Brexite, pretože je tam toľko neistoty o tom, akým spôsobom sa Brexit vlastne vyvinie, čiže je ťažké hovoriť aj o tom, aký bude dopad. E, takže môj prístup bude taký, že chcem ukázať, ako Horizon Europe sa bude musieť vyvíjať v ideálnej situácii, keď nás bude 27, čiže ide o to, ako by sme chceli, aby sa Horizon Europe vyvíjal e, vo svete post-Brexit. E, takže chcem uviesť niekoľko e, skutočností, niekoľko faktov na úvod tejto diskusie, identifikovať lepšie, ako globálny výskum e, sa vyvíja, čiže aké je prostredie, kde rámcový program Horizon Europe, do ktorého bude vlastne e, umiestnený, chceme identifikovať dôležitosť, ako globálny e, výskumný svet sa vyvíja so Spojenými štátmi, ktoré majú vedúcu úlohu, ale Čína je veľmi veľkou vychádzajúcou hviezdou. Európsky výskumný program, priestor, pardon, tiež hrá dôležitú rolu kvantitatívne a tiež dobieha kvalitatívne ako e, centrum excelentnosti, ale menej dynamicky v porovnaní s Čínou, ktorá sa veľmi rýchlo vyvíja. V globálnom výskumnom svete chceme zdôrazniť, aké dopady to má na pozíciu Európy v budúcnosti a tu naozaj chceme identifikovať, aké dôležité e, e, e, aké je dôležité dosiahnuť excelentnosť a byť v popredí výskumu a tu je dôležité, dôležitá odporednosť, otvorenosť voči vedeckým talentom. Nech sa už nachádzajú kdekoľvek, aby sa zlepšovala excelentnosť a takisto sa učiť od týchto iných talentov. Ďalší dôležitý mechanizmus pre budúcnosť Európy je, aby e, teda aktívne zapájanie do vedeckej spolupráce, čiže schopnosť spolupráce s najlepšími talentmi všade vo svete, čiže nie len ich pritiahnuť, ale aj spolupracovať s nimi, s týmito talentmi, pretože toto sú dva, dva dôležité, veľmi dobré mechanizmy, ktoré pomáhajú pri dosahovanie excelentnosti. Takže ak chceme byť e, v popredí globálneho vedeckého sveta, musíme byť otvorení, pretože toto bude dôležité nielen pre dosiahnutie excelentnosti, ale aj nad rámec, pretože tam sú tieto vedecké púly, tam sa budú diať budúce inovácie a tam bude dochádzať k globálnej prídanej hodnote. No a čo chceme zdôrazniť je, že e, v takomto vedeckom svete pozícia Európy je otvorená, alebo teda, aby sme boli otvorení, aby sme boli schopní spolupracovať. Čiže aké dopady to má pre rámcový program ako nástroj, aby sa e, Európa dala do tohto e, vedeckého sveta a aké sú dopady, keď budeme mať o jedného člena menej. Čiže toto je to, o čom vás chcem presvedčiť. Chcem vám ukázať niekoľko grafov a tabuliek. Na prvom slajde vidíme, ako vyzerá tá nová geografia Čiže keď si zoberieme, kde sa, kde vzniká najviacej center excelentnosti z globálneho pohľadu. Tu vidíme pozíciu Európy bez Spojeného kráľovstva. Vidíte, že Európa má podiel, ako podiel všetkých e, e citovaných publikácií. Toto je vlastne meradlo, kto zverejňuje najviac citované publikácie, čiže Európa si neviedla tak zle v postupom času, e, takže sme takmer na tej istej úrovni ako Spojené štáty, ktoré samozrejme ešte stále vedú, ale keď si zoberieme, keď si to porovnáme v priebehu času, tak vidíme ten nárast Číny tiež z hľadiska excelentnosti. Čína teda narastá, tak samozrejme iné musia ustúpiť, ale to sú samozrejme Spojené štáty, ktoré musia ustúpiť Číne, čiže Spojené štáty vlastne ustupujú e, a e, umožňujú zväčšujúci sa podiel Číny. Ešte stále je to najväčšia krajina e, z hľadiska najväčšieho počtu publikácií. Európa je tiež dôležitým hráčom aj z hľadiska excelentnosti a Európe sa podarilo udržať si pozíciu dlhodobo, čiže Mm, v podstate ustúpila Číne menej ako Spojené štáty. Tu máme Európsku úniu celkovo so všetkými hráčmi. Ja som to počítala so Spojeným kráľovstvom aj bez neho. Spojené kráľovstvo sú dôležitým hráčom, čiže stratíme veľa z hľadiska tej moci bez Spojeného kráľovstva, ale vidíte, že je to dobre rozložené medzi jednotlivými krajinami, ale Niektoré z tých ostatných krajín tiež naberajú na významnosti, čiže z hľadiska excelentnosti je to naozaj ten um, diverzifikovaný svet a e, teda samozrejme aj Čínu treba zobrať do úvahy, pretože v budúcnosti bude narastať ešte viac a Európa bude musieť hájiť svoju pozíciu. Preto je dôležité chápať, ako stavať na tejto pozícii. Tu, tu sú dva dôležité mechanizmy, ktoré umožňujú národom, aby si udržali excelentnosť a zlepšovali ju. Schopnosť pritiahnuť talenty. E, Čiže mobilita talentov to je cesta k zlepšeniu excelentnosti. Naľavo vidíte krajiny z hľadiska toho, koľko e, e, ľudí sú schopnú priťahnuť. Najotvorenejšia krajina je Švajčiarsko, pokiaľ ide o nových pracovníkov, takisto Spojené kráľovstvo, potom nasleduje Nemecko, Francúzsko, to sú väčšie krajiny, čiže tie sú menej otvorené, ale tiež dôležité. Čo treba zdôrazniť je, že táto otvorenosť e, napomáha pri zlepšovaní excelentnosti, to zase vidíme na pravom grafe. Kvalita tých pracovníkov, čiže tí, ktorých vlastne získate, sú nad priemerom excelentnosti. To znamená, čím väčší je rozdiel, tým vyššiu mieru excelentnosti títo výskumní pracovníci dosahujú. Čiže keď sa pozriete na Spojené štáty, tam je to nad jednotkou, čiže všade vlastne boduje lepšie ako svetový priemer, ale typ výskumných pracovníkov je vyšší ako tí, ktorí ostávajú. Čiže dôvod, prečo Spojené štáty sú v popredí, je, že sú schopní získať si e, talentovaných e, pracovníkov, ktorí sú lepší ako india. Čiže tí najlepší k vám chodia, lebo ste na vrchole, čiže je to taký začarovaný kruh. Takže eh, na základe tejto mobility talentov môžete získať. Opäť tam vedie Švajčiarsko, čiže tu vidíme, akí sú aktívni pri priťahovaní talentov. Čiže kvalita tých, ktorí získajú, je vyššia ako tí, ktorých si udržiavajú. Takže to isté platí pre Spojené kráľovstvo. Excelentnosť Spojeného kráľovstva je postavená na tom, že priťahujú talenty, čiže tam je dôležitá otvorenosť. Čiže z tohto pohľadu Brexit bude stať Spojené kráľovstvo veľa z hľadiska toho, že sa zniží jeho otvorenosť. Čína je ďalší príklad, to sa uberá trochu iným smerom v tom zmysle, že Čína eh, tam prichádza veľa ľudí, ale aj sa vracajú. Ale tí sú lepší ako svetový priemer, ale nie tak dobrí ako tí, ktorí, tí ktorých získajú Spojené štáty americké. A keď sa pozrieme na Čínu, teda e, pracovníci, ktorí odchádzajú z Číny, tak tam to číslo je vyššie. Čiže Čína e, vlastne vysiela svojich najlepších pracovníkov a dúfajú, že sa vrátia. Čiže tí, ktorých vysiela Čína, tak to je tam najdôležitejší faktor. A väčšina z tých pracovníkov z Číny odchádza do Spojených štátov. Takže to je hlavný rozdiel medzi Spojenými štátmi a Čínou. Čiže toto je jeden dôležitý príspevok k excelentnosti, otvorenosť a schopnosť získať talenty, pretože tým spôsobom sa zlepšujú talenty, e, potom schopnosť si udržať talenty. Ďalší spôsob zvyšovania excelentnosti je schopnosť spolupracovať s inými talentmi, čiže nie je nevyhnutne ich získať, ale spolupráca s inými talentmi, nech sú kdekoľvek. Čiže medzinárodná spolupráca je ďalší spôsob, ako dosiahnuť excelentnosť Prebieha veľa medzinárodnej spolupráce v rámci týchto lokalít. Tieto medzinárodné kolaborácie majú väčšiu, vyššiu kvalitu, je tam vyššia vedecká kvalita než teda národná e, alebo teda e, štáty bez spolupráce teda e, biomedický výskum tu sú Eh, kopublikácie medzi Nemeckom a Talianskom, čiže keď spolupracujete, tak to je spôsob, ako sa dopracovať ku kvalitným vedeckým publikáciám. Excelentnosť je postavená na tom, aby ste získali talenty potom do akej miery teda rámcové programy, či sú cestou k excelentnosti a či medzinárodná spolupráca zlepšuje excelentnosť. Keď sa pozeráme na projekty spolupráce, v, najmä v pilieri spoločenských zmien, miera, do akej tieto kolaborácie sú mimo Európy je pomerne nízka, čiže spolupráca, ktorá prebieha v rámci FP7, je v rámci EÚ a nedochádza k takej vysokej miere spolupráce mimo EÚ, čiže spolupráca s tretími stranami bola v minulosti pomerne obmedzená, ale v, v rámci EÚ prebieha veľa spolupráce, čiže ten rámcový program poskytuje dodatočný stimul pre spoluprácu v rámci Európskej únie medzi jednotlivými členskými štátmi. Potom otázka je, ak UK odíde, kto bude spolupracovať s UK a kto, o koho Spojené kráľovstva prídu, príde a pre koho bude ťažšie spolupracovať so Spojeným kráľovstvom Čiže tu sme sa pozreli na krajiny, ktoré viac spolupracujú so Spojeným kráľovstvom ako ďalšie, čiže vidíte, že najsilnejšie krajiny Dánsko, Norsko, Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, ktoré spolupracujú. Ak Spojené kráľovstvo vypadne, tak to bude oveľa ťažšia forma spolupráce. Írsko, a to je samozrejme hraničný faktor, Čiže toto budú krajiny, ktoré teda nie len Spojené kráľovstvo e, stratí z toho pohľadu, že bude menej spolupracovať, ale z pohľadu EÚ tieto krajiny e, budú dotknuté e, ťažšou spoluprácou, keď Spojené kráľovstvo bude mimo EÚ. Takže spôsob, ako rámcový program umožní pritiahnuť talent, európsky Európska výskumná rada, to je grant, ktorý sa poskytuje výskumníkom a to je mechanizmus, e, na základe ktorého talenty e, sú mobilné na základe prenosnosti toho grantu. Takže toto sa zameriava na excelentnosť. E, Viaceré krajiny si vedú veľmi dobre v Európskej výskumnej rade predovšetkým Spojené kráľovstvo, ale vidíte, že úspech Spojeného kráľovstva je postavený na schopnosti pritiahnuť talenty, čiže opäť Spojené kráľovstvo to bude mať ťažšie získať si talentovaných pracovníkov z Európskej únie. Krajiny, ktoré vysielajú do UK sú najmä Taliansko, Nemecko, ale aj Španielsko. Čiže znovu tieto krajiny do istej miery budú mať menej možnosti vysielať top talenty do Spojeného kráľovstva a získať ich späť. Čiže toto je rámcový program, ktorý umožňuje priťahovanie talentov. Spojené kráľovstvo tam má e, e, vrcholovú pozíciu. A to už je môj posledný slajd. Čiže aké sú dopady Brexitu na Horizon Europe. Ešte raz zdôrazňujem, aké dôležité je koncentrovať sa na budovanie excelentnosti. Tým si vlastne udržíme vedúcu pozíciu, ale aj globalizácia a spolupráca s najlepšími partnermi, ktorí sú z časti v rámci EÚ, ale aj e, s pridruženými krajinami a s tretími krajinami, čiže bez ohľadu na to, akú úlohu UK bude zohrávať, či to bude pridružená alebo tretia krajina, ide o to, aby sme boli dostatočne otvorení, aby sme pritiahli talenty a spolupracovali s nimi, nech sú kdekoľvek, pretože to je spôsob, ako budovať excelentnosť a udržať si vedúcu pozíciu. Ďakujem. Grazie, grazie la profesoressa. Ďakujeme pekne. Veľmi dobrý prehľad, aj e, naznačujúci e, možné konsekvencie, ktoré by mohli naozaj e, ohroziť výskumný potenciál. Slovo má teraz ďalší rečník, kde pôjde o dopad na horizont, ale predovšetkým, pokiaľ ide o Európske výskumné a technologické centrá. Yes. Mm-hmm. Okay, here we go. Good afternoon, everybody. Vítajte, prosím, všetci. A ďakujem za pozvanie na toto fórum. Ja zastupujem Leru, e, Európsku ligu výskumných e, pracovisk a univerzity. Ide o 23 univerzít v Európe, v 12 krajinách v Európe z toho piati členovia sú za Spojené kráľovstvo a dvaja členovia za Švajčiarsko. Neviem, či vidíte na priesvitku. Sú to univerzity Cambridge, Oxford, Imperial College London, University College of London, Edimburská univerzita a v Švajčiarsku Gen- Ženeva a Zürich. Ide o pridružené krajiny cez rámcový program my sme aktívni pri vývoji politík, e, množstvo výskumných e, aktivít, inovatívnych otázok. práve som sa vrátila zo zhromaždenia našich rektorov z tých 23 inštitúcií. Minulý týždeň som bola e, v Dubline, zastupcovia za Spolené kráľovstvo boli prítomní ešte veľmi stále aktívni. Prebehla zaujímavá diskusia e, témou už od roku 2016 e, bol Brexit na každom zhromaždení rektorov, ale aby ste si vedeli predstaviť, ako to pre našich e, členov je dôležité. Členovia za Spojené kráľovstvo chcú zostať členmi Leru, chcú naďalej participovať na rámcových programoch. My ich veľmi vítame a sú naozaj dôležitými partnermi našeho združenia a e, zostanú v našej sieti. Taktiež e, v celej Európe vytvárajú partnerstva e, na kontinente v Európe, aby sa udržovali linky a prepojenia do budúcnosti, do obdobia po Brexite ja prejdem hneď e, k veci. Nič sa e, od našeho prvého e, prejavu krátko po referende nič nezmenilo, že podporujeme našich členov za Spojené kráľovstvo, že budeme podporovať ich činnosť v Európe a chceme zabezpečiť, aby tých, e, toho, tých kontaktov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tak ako sa vyrokujú, umožňovali prekvítaniu našej spolupráce, aby sme naďalej e, mali túto spoluprácu, boli sme aktívni. Pre nás je to oboj strane prínosná situácia. Ak e, budú mimo našeho združenia, tak stratí každý. To je jednoduché. Toto posolstvo sme e, stále e, opakovali i v nedávnom stanovisku z mája tohto roka, hneď po tom, čo mala prejav e, premiérka Mejová, kde len potvrdila želanie Spojeného kráľovstva o plné pridruženie po Brexite teda Spojeného kráľovstva k horizontu 2020. Sme presvedčení, že e, centrálne problémy e, ľudstva sa budú riešiť na výskumných grémiách a univerzitách, ktoré budú môcť e, mimo cezhranične spolupracovať a tvoriť otvorené, v otvorených fórach vedu a inovácie. Takže je rozhodujúce, aby sa našiel šiel spôsob, kde Spojené kráľovstvo môže naďalej vedieť prispievať k vede a k inováciám. Pre nás sú absolútne nevyhnutou súčasťou tohoto ekosystému v Európe. Vyzývame preto Spojené kráľovstvo a jeho vládu, aby pripisovali vysoké eh, eh, prioritu hľadaniu riešenia, ktoré výskumníkom umožní naďalej sa zúčastňovať na všetkých aspektoch a nástrojoch európskej výskumnej oblasti po Brexite. Uvedomujeme si, že tento cieľ je e, z, z ťažký. kým sa nepokročí v ďalších aspektoch rokovaní o Brexite. Ako už bola povedala e, predrečníčka, ide tu o mobilitu akademikov, výskumníkov. To je naozaj dôležitá vec pre nás, aby sme zabezpečili že e, to bude možné i po Brexite. Po júnovom stanovisku ste asi zaznamenali, že v júli sme vydali 10 kľúčových posolstiev pre Horizont Európa. Vítame e, návrh Európskej komisie a taktiež sme e, komentovali návrh správy. Už to nie je návrh, už je to správa z dielne e, autorov z parlamentu Nika a Eller. Dôležité bolo hlavne posilniť medzinárodnú spoluprácu. Vítame plány Európskej komisie v tomto ohľade v novom horizonte Európa. Chceme tiež, e, aby existovalo pridružené členstvo pre všetky krajiny, ktoré sú EÚ blízke, vrátane Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, aby mali plný e, prístup k horizontu Švajčiarsko by malo mať možnosť sa zúčastniť na rovnakých, za rovnakých podmienok a Spojené kráľovstvo by malo mať možnosť uh, sa pridružiť, ak finančné a iné podmienky sa splnia. Ak chceme poskytnúť kľúčové posolstva, tak určite budú potrebné posplňujúce návrhy, aby tie pravidla pridruženia odzrkadlili túto pozíciu. tak takisto sme potom zdôraznili, že Leru nepodporuje obmedzenie členstvo len na, na určité časti e, programov, ako napríklad Marie Curie a ďalšie, aby e, sa toto vymedzilo len pre malé obmedzené množstvo člensk- e, pridružených krajín. A k tomu chcem ešte dodať, alebo teda podporiť stanovisko z 8. novembra, kde sme e, tak učinili e, s ďalšími 13 európskymi e, združeniami zastupujúcimi európske univerzity popri Leru napríklad. To bolo EUA, Cezar, Coimbra, Unica, The Guild a ďalšie mnohé organizácie to je veľmi široký záber e, univerzít v Európe. E, máme obavy, že nedávny vývoj v rokovaniach medzi Európskym parlam- v Európskom parlamente, že sa podkopávajú základné ciele rámcového programu. A e, ako sa hovorí v tom mojšom texte, tvrdíme, že bolo by treba, bolo by naďalej potrebné, aby tento program stanovoval e, benchmarky e, excelentnosti. Dôležité, aby komisárka naďalej, aby sa naďalej zachovávalo, že Horizont Európa zostane Horizont Európa, aby to nebola kohézia Európa. Ďa- sme proti návrhmi vyňať e, prístup pre tretie krajiny k tým E, jedinečným e, programom článok 12, ako som sa dopočula dnes prešiel vo výbore A3, e, ITRE a to je pre nás naozaj dôvod k obavám. A ešte jeden záverečný bod k harmonogramu. Chceli by sme vyzvať inštitúcie, aby čo najrychlejšie napredovali toto závisí od politických rokovaní e, vo veci Brexitu a je tu viacero ťažkých, zložitých bodov samotného horizontu. Bolo by však veľmi nesprávne, ak by horizont Európa sa začal s oneskorením. Do určitej miery sa tak udialo u horizontu 2020 a nebolo to určite ideálne. Chápeme, že tu je asi určitá medzera pre pridruženie so Spojeným kráľovstvom. Dúfajme, že, čo najskôr sa to, čo najskôr, že sa to čo sa najskôr vy, vyrieši. Určitá medzera samozrejme je jasná, je jasné, že čokoľvek sa udeje po tomto samite v nedelu, takisto v parlamente v Spojenom kráľovstve, že všetky tieto faktory určia veľmi jasne, do akej miery budúce fázy Brexitu budú vyzerať a aký typ Brexitu nás čaká. Dúfame však, že všetky zúčastnené strany si uvedomujú, že e, dobré výsledky pre výskum vyšľú e, dobré signály e, aj pre ostatné oblasti vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Ďakujem. Ďakujem Ďakujeme vám za toto vystúpenie. Ako vidíte, bolo to prijaté veľmi dobre. Tretou rečníčkou je pani Elizabeth Kuiper. Asi som to správne nevyslovila. Bude hovorí o dopadoch Brexitu e, zase v tej istej e, súvislosti dopady predovšetkým na farmaceutický je priemysel veľmi dôležitý sektor pre náš kontinent. Nech sa páči. Ďakujem výboru za túto možnosť. Predstavujem e, naozaj FPU a veľmi ma teší, že môžem hovoriť o tom kontexte pre farmaceutický priemysel. Od začiatku rokovaní o Brexite sme tvrdili, že pre tie stavovské združenia, ktoré zastupujú e, nie len priemysel, ale národné. Od začiatku sme boli v kontakte s kolegami v svojom kráľovstve, kde išlo o potrebu držať pohromade. Treba povedať, že pre nás e, ako typ priemyslu. Nejde len o obchodnú perspektívu, vypočuli sme si mnoho v médiách o nákladoch pre priemysel, E, kde, kde treba e, kde ide o presuny, kde ide o to o perspektívu pacientov verejného zdravia. Vždy sme tvrdili, že náš sektor je trošku iný. Práve preto sme sa snažili od začiatku vplývať na pána Barniera. My sme hovorili, že nepopierame politiku, pretože Brexit nie je situácia bežná, ale domnievali sme sa, že spolupráca so Spojeným kráľovstvom a rokovania majú pokračovať. Treba tiež dodať, že veľmi by sme chceli, aby v politickej deklarácii, ktoré sa príjme v nedelu, bol náš sektor zahrnutý. My si totiž myslíme, že je vynimočný práve z pohľadu na, e, na dopady na zdravotníctvo a pacientov, aby to bolo už v tom politickom vyhlásení. Na to sa potom neskôr dá nadviazať, keď e, budú rokovania budúcom vzťahu 27 EÚ a Spojeným kráľovstvom, keď sa rozbehnú. Trošku presnejší prehľad o tom, kde sa nachádzame a prečo je také dôležité pre náš sektor pokračovať v spolupráci so Spojeným kráľovstvom Mm, e, výskum a e, rozvoj pre naozaj hybnou silou našeho priemyslu. E, dôvod, prečo vám ukazujem túto priesvitku, chcem povedať, ukázať, aké výdavky smerujú na vývoj a rozvoj. 35 miliard v Európe ročne a zamestnávame 745 tisíc ľudí v Európe. Tak vidíte, aké, o akých údajoch sa e, tu hovoríme. Od začiatku sme sa zameriavali aj na s, e, dodávateľský reťazec v našom sektore, kde e, členské spoločnosti e, E, s nami spolupracujú, pretože e, Európska únia sa pripravuje aj na scenár, kde nebude žiadna dohoda a potom tá perspektíva subdodávateľská bude e, zaznamenávať množstvo zmien. Každý mesiac 45 miliónov liečiv zo Spojeného kráľovstva smeruje do EÚ a 37 miliónov z EÚ 27 smerujú do Spojeného kráľovstva. Takže dodávateľské otázky nás naozaj znepokojujú, ale takisto výskum, i na nich sa zameriavame mal by byť zachovaný hlavne e, u priemyslu, ktorý má takýto globálny rozmer. EÚ je tu dôležitá, ale v kontexte veľmi zaujímavých údajov, ktoré nám ukázali, vám ukázali predrečníčky, pre nás e, nedáva veľký zmysel, keď e, sme globálne rozmiestnení, že jedna krajina a 27 krajín budú ponímané rozdielne všetky tie prepojenia, ktoré vznikali 30-40 rokov Spojené kráľovstvo je tu kľúčový hráč a to len počiarkuje, prečo je také dôležité spolupracovať, pretože Spojené kráľovstvo pozostáva alebo, alebo tvorí 10 európskej produkcie. Samotné Spojené kráľovstvo e, sa podiela 20 na e, celkovom európskom vývoji a výskume. To je dôležité povedať, pretože Spojené kráľovstvo bolo prvou členskou krajinou, kde bol prvý minister pre túto oblasť v roku 2014, ktorý sa e, venoval len e, oblasti, oblasti life science. E, Európska rada, rady ministrov zdôrazňovali, že tento smer, toto prepojenie treba zachovávať. A pre nás je dôležité tú E, spojiť s budúcimi voľbami, keď hovoríme o tom, čo by mala vedieť budúca komisia, že totiž každé euro z Európskeho investičného fondu pritiahne ďalších 6 eur zo súkromných zdrojov. To vám naznačuje, aký význam má Európa ako taká, alebo pripisuje Európa vývoju a výskumu. Pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva, to, čo sa príjme v nedelu, a kde dúfame, že pokračujúca účasť e, na horizonte Európa zostane, to všetko by malo zabezpečiť, aby náš sektor life science zostal e, celosvetovo konkurencieschopný, pretože Spojené kráľovstvo zohráva kľúčovú účasť 20 tej výskumnej práce medzi rok, rokmi 2007 a 2014 bol jeho podiel. Spojené kráľovstvo tiež má vynimočné výskumné kapacity, ktoré podporujú európsku vedu. Je to obojsmerná spolupráca, nie len e, Spojené kráľovstvo má prínos, ale aj EÚ má prínos ktorý e, prichádza z tých výskumných zariadení v Spojenom kráľovstve. Dva príklady v tejto oblasti. Welcome Trust Center napríklad e, a ďalšie centrum, ktoré sú renomované centra a majú dôležitú úlohu pre výskumníkov v Spojenom kráľovstve. E, pokiaľ je európske fondy, naše združenie s Európskou komisiou vytvorili e, najväčšie verejno-súkromné partnerstvo v tejto oblasti a tu vidíme, aké dôležité je spolupracovať, aby tu bola táto rovnováha medzi univerzitami, akademikmi a súkromnými investíciami a je veľmi dôležité, a je to naozaj prekvitajúci ekosystém vďaka tomuto všetkému. My si myslíme, že toto prepojenie by malo zostať aj po Brexite Taktiež je dôležité spomenúť, e, že e, sa na to poskytol i e, investičný kapitál, i finančná návratnosť pre európskych investorov je tu dôležitá. Okrem dopadov na Brexit je zjavné, že Brexit nemá dopad len na výskum a vývoj, ale aj na mobilitu výskumníkov, pretože zasa raz v kontexte EMA množstvo vecí sa posunulo vpred, ale viacero farmaceutických spoločností, ktoré sú globálne, zamestnávali množstvo ľudí, musia zachovávať príslušnú flexibilitu po Brexite, aby flexibilita globálne zabezpečovala, e, zostávala aj po Brexite, aby sa nepopierali reality, aby sa spolupracovalo a migrácia a mobilita výskumníkov a vedcov e, nebolo problémom, keď ľudia by boli e, v svojom kariérnom postupe blokovaní, aby sa voľne mohli pohybovať medzi európskymi krajinami aj treťou krajinou, ako by to teda bolo Spojené kráľovstvo. My e, ako FPA a farmaceutický priemysel podporujeme systém, ktorý uľahčí pohyb Mal by to byť rýchly a jasný systém, aby e, sme sa najp- a teda potom, čo uvidíme, ako bude vyzerať finálna forma zmluvy o vystúpení. E, my sme vedeli už predtým, že 80% vecí sa už dohodlo, ale e, za posledné časti analýz ešte musíme dokončiť, aké budú dopady pre, na mobilitu a výskum. Avšak väčšina tých príkladov pochádza zo Spojeného kráľovstva a dáva nám to nádej, do akej miery ten postup bude rýchly. A preto, ak ako vedec máte možnosť e, ísť do Spojeného kráľovstva alebo e, krajiny EÚ, alebo ak máte možnosť globálneho pohybu, ten postup ako taký e, by vám nemal brániť E, v takomto rozhodnutí práve v oblasti life science. Z tohto dôvodu dúfame, že naozaj to bude jednoduché a pragmatické. To, čo sa dohodne, zasa len sa spoliehame naozaj na e, veľmi odborných e, pracovníkov a tam naozaj ten pokrok je dôležitý, aj ten pohyb, nielen pre samotných výskumníkov, ale pre budúce generácie, na, o ktoré nám musí ísť asi 16 tisíc študentov zo spoj- z krajín EÚ sú zaregistrovaní v, vo vyšších vzdelávacích inštitúciách v Spojenom kráľovstve a z nich asi 6500 e, sú v postgraduálnych formách štúdia a to vám ukazuje, o akých číslach e, sa tu bavíme a takisto je to e, zaujímavý ekosystém pre budúce generácie. Samozrejme, vediac, že o pár dní tu bude e, finálna dohoda o vystúpení a politické vyhlásenie. A dnes e, takisto sa vo vašom výbore hlasovalo o horizonte Európa a tu je veľmi dôležité, e, aby rada diskutovala o častiach týchto dohôd, ale rada, aby tiež dbala na tom, alebo zabezpečovala, aby Spojené kráľovstvo sa nadalej mohlo zúčastňovať horizontu Európa. A ja sa spolieham na e, to, že prevládne zdravý rozum aj v Spojenom kráľovstve. E, toto by nemala teda diskutovať len rada a nie len váš, váš výbor, ale tiež dúfajme, že v, e, prevládne zdravý rozum v Spojenom kráľovstve a to nie preto, že už nebudú môcť viesť projekty, ale, ale aby nie kompletne blokovali spoluprácu. Želám si teda takú politickejšiu perspektívu. Záverom snaď poviem, že účasť na horizonte Európa účasť na Európsk, e, v rámci Európskej, Európskej investičnej banky a e, mobilita výskumníkov. To všetko je veľmi dôležité pre e, globálny priemysel, a v konečnom dôsledku nielen pre nás ako priemysel, ale tiež e, samotným, pre samotných pacientov a oblasť verejného zdravia. Ďakujem. Ehm, Veľmi pekne ďakujeme za tieto skutočne zaujímavé vystúpenia a závery a vašu odhodlanie. A teraz dávam priestor na diskusiu. Viacerí sa už prihlásili do diskusie. Nike ako prvý. Veľa sme ho hovorili o horizonte Európa dnes, ale aj na iných zasadnutiach. A pani Daneke bola spravodajkyňou EP. V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať rečničkám naozaj musím súhlasiť plne s tým, čo ste povedali. Naozaj to bude nebezpečné. Bol by som oveľa spokojnejší, keby som mohol vidieť, počuť všetky tieto re, e, prezentácie pred referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva, to pred Brexitom. Ja si totiž myslím, že z hľadiska výskumu a vývoja určite išlo o hlasovanie e, slepých pretože o dva roky neskôr po referende teraz už vieme posúdiť, aké budú dôsledky, aké škody vzniknú, aké e, budú dôsledky toho, že keď, ak a čo sa udeje. Pravda je len jediná. Tu máme Európsky parlament, e, ktorý ale nemôže povedať, čo sa udeje. Je to v rukách britskej vlády pretože ich vláda sa rozhodla rozbehnúť tento proces. Nuž a Európsky parlament dnes sa, jednomysl sa rozhodol, že ak jednomyselne všetky politické skupiny a ani sa nepamätám, kedy sa, tomu udialo, kedy sa to udialo posledný krát, že jednomyselne sa všetky politické e, skupiny na tom zhodli. My sme sa zhodli na tom, že Spojené kráľovstvo je súčasťou horizontu Európa. A keď sa Spojené kráľovstvo rozhodne vystúpiť z EÚ, že nebude chcieť byť súčasťou programu Horizon, Horizon Európa, ale keď budú chcieť vstúpiť do spolupráce s inštitúciami EÚ, aby sa stali súčasťou Horizontu Európa, do akej miery, s akým postavením, za akých podmienok sa to môže udiať. Ale nie je to na nás, aby sme o tom rozhodovali. To je v rukách britskej vlády a preto vy, tak povediac, klopete na otvorené dvere. A všetko tu už zaznelo. Ale naozaj to nie je v našich rukách. A hovorím to ako spravodajca. Samozrejme, stretol som sa s predstaviteľmi britskej vlády, so všetkými organizáciami, nie z Leru, ale z Guild, Caesar a ďalšími a mnohými, mnohými ďalšími. A každý mi povedal to isté. Bude to veľmi zle pre obe strany. Ak Spojené kráľstvo nebude súčasťou horizontu Európa, áno, aké dôsledky to bude mať pre rôznečné oblasti, e, odvetvia, univerzita, priemyselné sektory. No ale čo môžeme urobiť? Naozaj to nie je v našich rokoch. rukách. My tu právomoc nemáme to, čo bolo v našich rukách a my, o tom sme my rozhodli. Rozhodli sme, že oni sú súčasťou horizontu Európa, ale ak sa Británia rozhodne vystúpiť z horizontu e, Európa, no už to bude na nich. Ale, ale pretože v niektorých diskusiách s predstaviteľmi britskej vlády som počulo predstave vyberanie si čerešničiek hrozienok z torty. Uh, Eh, že budú lobovať, budú sa snažiť presvedčiť európskych partnerov, že všetko to, čo je dôležité pre Spojené kráľovstvo, že programy, tak tie si vyjednáme a ostatné nás nezaujíma. Počul som presne to, čo ste vypočuli eh, na Margo výskumníkov. Kľúčová hodnota eh, Európy je slobodný pohyb všetkých občanov, výskumníkov, lekárov, bez ohľadu na to, aké povolanie vykonávajú. A obávam sa, že tuto ideme po zlej ceste. Ehm, ja len chcem využiť túto príležitosť a znovu vás požiadať, aby ste sa obratili na britskú vládu, aby začala zodpovedné rokovania. Ja a kolegovia sme mali niekoľko zasadnutí s Michelom Barnierom, niekedy nie, aj s Giferostatom. A o, to, čo oni povedali, no ne, veľmi povzbudzivé to nebolo, na nešťastie. Preto len naozaj chcem vám z môjho pohľadu podať celkový obraz e, situácie k Brexitu. Chcem byť si istý, že nikto, nikto tu v EP nemal iné stanovisko. Naozaj Horizont Európa dnes sme o tom hlasovali a jednomyselne všetky politické skupiny sa takto vyjadrili. So, a, so Spojeným kráľovstvom ako členským štátom. Nepozerajte sa na horizont Európa, aké sú podmienky pre pridružené krajiny tam, či pre tretie krajiny aby ste tam hľadali pre, miesto pre Spojené kráľovstvo. Ak sa, roz, ak sa Británia rozhodne odstúpiť, vystúpiť z EÚ, Nuž potom je ako a kedy e, ukážu sa finan- posledné výsledky rokovaní. Tak toto bude. A chcem to povedať naozaj veľmi jasne. Ja si veľmi vážim vaše snahy, vašu prácu, ale vy sa snažíte, ako keby ste lobova, lobovali, lobovať tu, ale u- my máme otvorené dvere. pre, dvere. Len jednoducho e, ako Spojené kráľovstvo, ak je členským štátom EÚ, je súčasťou horizontu Európa. Ak sa rozhodne od, vystúpiť britská vláda, tak podmienky budú také, ako si dohodnú. Eh, a potom o budúcich centrách excelentnosti. V správe o horizonte Európe sme posilnili kritéria excelentnosti, aby to bolo viditeľnejšie, ale transparentnejšie aby sme mohli každému preukázať, prečo bol daný projekt vybraný, na akom základe, aby sme mali lepšie informácie pre každého. Pozrite sa. Takáto bola výzva, bola výzva, takéto sú výsledky a tu si nájdete všetky projekty, ktoré boli podporené naozaj veľmi transparentne a každý si to tam môže pozrieť. Takže to je veľmi dôležitý krok vpred a musíte vítať veľmi transparentný proces, ktorý bol schválený dnes Európskym parlamentom. A s jasnými kritériami, ak niekto nie je spokojný z toho či oného dôvodu, ak sa im nepáči proces hodnotenia, kto budú členovia odvolacieho výboru, lebo excelentnosť musí byť uznaná vo všetkých fázach. Nestačí len tvrdiť, že sme excelentní. Musíte sa ubezpečiť, že splňate eh, kritéria excelentnosti. Že len tieto kritéria splňate. Nie iné kritéria. A ja si myslím, že veľmi sa budeme zastávať takéhoto prístupu, takéhoto riešenia. A tiež ste sa vyjadrili k um, príjimateľom. Na nešťastie Horizont Európa tie peňažné prostriedky z programu e, sú peniaze daňových poplatníkov EÚ a musíme kedykoľvek byť v stave vysvetliť im, ako sme prideli tieto peniaze, na čo sa využili. A ak máte príjimateľov, musíte alokovať peniaze ktoré, e, niekomu, kto žiada na, e, peniaze na projekt. A otázkou je, prečo by sme mali dať malým a stredným podnikom, ktoré sú niekde vo svete, aby sme pomohli nejakým konkrétnym malým a stredným podnikom. Nechcem konkrétne spomínať danú krajinu. V minulosti to nebolo víta, vítané. No ale vyberte si, je veľa takýchto krajín, ktoré čakajú na to, aby sa mohli, aby dostali prostriedky z horizontu, horizontu Európa. Jedna vec sú univerzity, výskumné výskumy, ktoré spracujú na kolaboratívnych pro, projektoch, programoch spolupráce a iné, keď dáte 20 tisícový grant malému a strednému podniku a väčšina z nás jednomyselne tak povedz sa zhodne na tom, že podľa nás takýto prístup nie je správny lebo oni majú svoje národné rozpočty, svoj fond a tak ďalej. To je prvá vec. Po druhé, máme tam veľmi jasné kritérium e, v horizonte Európa a to finančné záujmy EÚ. To znamená, že musíme vedieť overiť a dať nástroje Európskemu dvoru auditorov, e, overiť, čo sa s tými danými prostriedkami udialo Keby sme to len tak dávali kade teda po svete, po svete týmto v rámci nástroja pre malé a stredné podniky, e, potom sa no predstavte si auditorov z Európskeho dvora, e, dvora autoritárov budú cestovať po celom svete, aby zistili, ako sa vynaložilo tých 20 tisíc eur. To je ďalšia diskusia. To znamená, e, to obmedzenie pre tých bonov mm, prijímateľov je motivované týmito dvoma dôvodmi. Poprvé, malé a stredné podniky vo svete no už pre ne to nedáva zmysel, aby boli podporované z horizontu Európa a po druhé ochrana finančných záujmov EÚ lebo všetko to, čo robíme, musíme, my, musí byť Európsky, súd, e, Európsky dvor auditorov schopný skontrolovať. Tým by som skončil, lebo ostatné témy, ktoré ste nadniesli v prezentáciách, e, sú známe a všetci ich podporujeme. Už viac k tomu nemôžem e, doplniť a viete, zľava správa mám britských kolegov. Je to veľmi smutné, čo sa deje jednoducho. Počul som, vypočul som si hlasy univerzít, výskumných a vý, e, inštitúcií. Počul som, ako, e, aké zlé pocity majú z hľadiska dôsledkov Brexitu. Tiež si uvedomujeme dôsledky na, strane, na európskej strane lebo niekto hovoril, že mm, jeden bude víťaz, druhý prehrať. No nie. Akýkoľvek už bude výsledok, tiež som zvedový, ale výsledok rokovaní bude predložený na e, finálne schválenie Európskemu parlamentu. A všetkých 28, pardon, 27 členských štátov EÚ e, tiež ho musí schváliť, ale bez ohľadu na máme mať hranice medzi sebou, aby sme dosiahli excelentnosť pre tých najznevýhodnejších. Dlhodobý výskum rakoviny, vývoj grafínu, jedného materiálu z budúcno, budúcnosti práve začal, na, začal v mojom regióne na Manchesterskej univerzite a záka, zákazy zap, zapraňujú dlhodobým investíciám, lebo musíte preukázať kapitalizáciu do 7 rokov. K, Horizont 2020 a Horizont e, Európa je o dlhodobých investíciách. Musí byť, má byť schopných pre všetkých výskumníkov zabezpečiť slobodný pohyb všade v Európe, aby sme znovu vytvorili, znovu vytvorili, lebo to riziko tu je, naše e, miesto Európy ako vedúcej síly vo výskume v svete a to e, za spolupráce s najtalentovanejšími ľuďmi. A, a tam tvrdoval na tom, aby Horizont Európa, že aby Spojené kráľovstvo bolo v ňom plnom členom. Dnes dopoludne sme o tom hlasovali a to e, všetky politické skupiny toto stanovisko podporili. Tiež e, som súhlasila s tým, že E, ľudia by mali hlasovať o záverečných podmienkach dohody vystúpenia. Ľudia, občania, tých musíme osloviť, e, lebo im bolo klamané. Ak by som vám povedala, že som chcela e, ísť do vysielania E, lebo ja sa venujem energetike a chcela som hovoriť o energetických tokoch medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom a vzájomným prepojením. No už predstavte si, tá e, televízia čo povedala. Pred referentov e, boli tak zodpovední, že namiesto toho vysielali človeka z UKIPu, ktorý popiera klimatické zmeny. To, a viackrát sme im volali a vôbec e, a odmietali nás. To znamená, že moja otázka, ospravedlňujem sa, že toto všetko spomínam, ale ako si myslíte, že skutočne vás, vám načúvajú e, predstavitelia britskej vlády? E, tá druhá Tereza je v Bruseli, vyjednáva aj v teraz ale táto Tereza, ja nemôžem pred svojich eh, občanov v mojom okrsku znášať to, ako oni budú trpieť v dôsledku k Brexitu. Ďakujem. E un altro intervento da un'altra collega. Teraz kolegyňa Mody. Ďalší uh, kolega zo Spojeného kráľovstva sa hlasí k slavu následne na Terezu z podobnej perspektívy. Chcem len zopakovať to, čo tu zaznelo o 45 až 47 miliónov balíkov. Od inej farmaceutickej firmy minulý týždeň som počula, že čase kon- teroristického útoku počas koncertu Ariana Grande eh, nebolo dosta- nebol dostatočný spôsob, dostatočný počet uh, materiálov na to, aby uh, vyšetrili pacientov a muselo to byť dovezené letecky, aby vďaka tomu sme mohli tak rýchlo zreagovať a tí boli v Manchestri počas niekoľkých hodín a to bol dopad z toho, že sme boli v rámci EÚ a nikto nemusel klásť žiadne otázky ani na letiskách. Teda nebolo potrebné e, absolvovať nejaký proces na to, aby bolo možné zachrániť toľko ľudí, koľko bolo možné. A takisto sa chcem poďakovať Denovi, ktorý E, trpel, že Spojené kráľovstvo zasahovalo do Horizon Europe, teda, že tam bude budúci vzťah e, z Horizon Europe, ale Dan má absolútnu pravdu, pokiaľ ide o e, to, že nie EU spôsobuje tento problém. pretože Európania a Spojené kráľovstvo sa dohodli a na to boli stanovené lehoty a ja naozaj dúfam, že to, čo vyplynie z rokovaní tento týždeň a z budúceho rámca, že toto bude zahraňať aj výskum a účasť na Horizon Europe v budúcnosti, ale takisto chcem povedať niekoľko ďalších vecí. Spomenuli ste scenár bez dohody. Jedna vec za ktorú je absolútna väčšina eh, v britskej snemovni, je eh, eh, no deal a Európska 27, keby k tomu došlo, by nám umožnila teraz by nám nespôsobila tie újmy, keby došlo k tomuto scenáru. Čiže z tohto pohľadu tam e, bude určitá rozumnosť v tejto diskusii, čiže ja by som navrhla každému, že ten e, e, scenár no deal by nemal byť ten vydierací nástroj, tak ako sa to momentálne využíva. Pokiaľ ide o mobilitu, to je kľúčový aspekt, ten má pravdu. Sloboda pohybuje všeobecný princíp a základný princíp a nie je až tak neobľúbený v Spojenom kráľovstve Takže tie výskumy, e, keď išlo o e, slobodu pohybu e, v súvislosti s Európskou úniou, tak pri výskume verejnej mienky, tak tam to bolo pozitívne. Je to viac ako 50%, ktorí sú za to vo všetkých prieskumoch verejnej mienky, pokiaľ ide o voľný pohyb. To sa zmenilo od referenda, ale nie natoľko, čiže toto je veľmi kľúčový bod a znovu je to na britskej vláde e, z toho pohľadu, že to bude ukončené, voľný pohyb osôb, ale e, po druhé, aká je imigračná politika a aké sú, aké je mzdová politika, pretože keď sa pozrieme na tento sektor, hovorili ste o postgraduálnom štúdiu a aj o voľnom pohybe na tejto úrovni. Takže úroveň miest v Spojenom kráľovstve je tiež dosť problematická v tejto oblasti. Takže pokiaľ ide o dlhodobé financovanie, e, Európska investičná banka. Takže pokiaľ ide o life sciences, tak súhlasím a všetci sme si vypočuli prezentáciu, ale ja som e, spolupracovala s viacerými organizáciami, pokiaľ ide o Life Sciences a ide tu o vzájomné prínosy, pokiaľ ide o e, e, zriedkavé ochorenia a tak ďalej a príslušný výskum. Čiže na záver chcem len zopakovať to, čo povedali obidvaja predrečníci, že realita súčasnej situácie je oveľa, oveľa jasnejšia. Takže nemyslím si, že ten súčasný návrh je dostatočne dobrým návrhom v tejto súčasnej podobe pre našu krajinu. Myslím si, že žiadna dohoda to je e, možnosť alebo opcia, ktorá sa môže udiať a tým pádom už nebudú žiadne ďalšie opcie a myslím si, že by bolo spravodlivé. E, ja by som e, sa s týmto nikdy neobrátila na svojich voličov. E, by bolo férové, keby sme sa obrátili na občanov a povedali im, toto a toto vám bolo povedané, ale veci sa zmenili a takýto je návrh v súčasnej podobe, také sú tu, takéto sú fakty, ktorým čelíme a je len korektné, aby vy ako voliči ste mali šancu urobiť fundované, informované rozhodnutie. A viem, že napríklad, keď sme mali prvé referendum v našich univerzitných mestách, všetci hlasovali za zotrvanie a to preto, lebo univerzity e, teda e, kontaktovali svoju komunitu a boli schopní im vysvetliť skutočnú realitu. Čiže ja si myslím, že poskytovanie väčšieho množstva informácií. To umožní to, že ľudia urobia informované riešenia, ktoré bude reflektovať najlepšie záujmy budúcnosti našej krajiny. Ďakujem. Ďakujem eh, aj kolegyni Múdy, pán Bulok. Thank you very much, uh, and thank you for your Ďakujem za vašu prezentáciu. Môžem povedať, že e, Británia mimo EU sa teší na spoluprácu s vami. Veľa sme si vypočuli e, ohľadom projektov a o tom, čo sa môže udiať. Už sme o tom počuli. E, e, spomínam si, keď som pracoval v Westminsteri, keď Európa nevstúpila do eurozóny. E, hovorilo sa, že európska ekonomika by utrpela, že by nás čakala zlá budúcnosť. Ale vstúpili sme do EÚ a prosperovali sme a ešte stále sme piata najväčšia ekonomika vo svete. Bolo nám povedané, že po referende nedôjde k stratám pracovných miest, že bude, dôjde k rôznym núdzovým rozpočtom. Nič také sa neudialo, pretože to e, všetko bolo riadené e, táborom e, za zotrvanie, ktorý nechcel, aby sme odišli. A toto sa udialo E, teda pred referendum, ale ukázalo sa, že je to úplná nepravda. Vypočuli sme si niečo o logistike a o dodavateľskom reťazci. Ja som pracoval ako e, e, ja som sa venoval logistike a, do, a preprave, to zahrňalo veľké elementy doda, priemyslu od dodavateľského reťazca a viem, ako to funguje. Zapájal som sa do FOR a môžem vám povedať, že tieto veci nie sú natoľko problematické, než ako sa to popisuje. Spojené kráľovstvo obchoduje s množstvom krajín, to, to nebude problém. Dokonca ten e, scenár bez dohody, tak aj v takom prípade by to mohlo ďalej fungovať. Čiže myslím si, že musíme naozaj E, brať tieto argumenty s rezervou. E, Británia má veľkú budúcnosť e, mimo EÚ a môže spolupracovať s Európskou úniou aj so zvyškom sveta. Kolegovia mi tvrdia, že im iní kolegovia povedali, že Ježiš Maria, odchádzate. Mne bolo povedané, mne povedali kolegovia europoslanci, talianskí kolegovia, e, chceli by sme, ísť sva, chceli by sme vystúpiť s vami, čiže e, je to dvojsmerná cesta, ako vidíte. Čiže ja sa teším na našu budúcnosť mimo Európskej únie. Hovorí sa o druhom referende pretože e, prehrali prvé referendum, ktoré bolo najväčším demokratickým e, hlasovaním v Spojenom kráľovstve a obávam sa, že e, to popierajú, nevedia akceptovať výsledky tohto referenda. Nebolo to len referendum, bolo to referendum, kde vlády explicitne povedali, my budeme implementovať výsledok. A nie, že budeme mať druhé referendum, a nie pokračovať, kým nedostaneme taký výsledok, aký chceme. A keď budete v rozpore eh, s demokraciou, keď zastavíte výsledky volieb alebo referenda, tak to je niečo naprosto nehorazné, ale už sme to zaznamenali v iných krajinách, ale nestane sa to v Spojenom kráľovstve, teším sa na budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem, vážení kolegovia. Teraz vás požiadam, aby ste už otázku Brexitu neotvárali. Takže to je taká všeobecná výzva. Nech sa páči ďalší rečník. Ja som tu nový a mám jednu otázku. Poprvé bol som prekvapený, že ako estonec som tu jediný, ktorý obhajuje Eh, krajinu Spojeného kráľovstva. Ale som tu druhý. Môj predrečník mi povedal veci, ktoré som si myslel aj ja. Ale vráťme sa. Ja mám záujem eh, väčší na Európskej únii, než ako na Spojenom kráľovstve v tejto diskusii. Vypočul som si tu aj inde. Všetci hovoria tie dve dámy pred tými predrečníkmi Európska únia chce, aby Spojené kráľovstvo ostalo v EÚ. Spojené kráľovstvo chce ostať. A teraz kladiem otázku, ako je možné, že sa stalo, že máme pred sebou Brexit? Ja viem, štandardnú odpoveď. Ten diabol Niger Farage, ktorý oklamal veľký národ a je to všetko eh, vina Nigela Faraža. Ak je to taký veľký diabol, tak dobre, mňa prekvapilo niečo iné. Naozaj ma prekvapilo, že Brexit ostal sám, pretože tu bolo množstvo ďalších krajín, ktoré zmýšľali rovnako. Ja netvrdím, či to akceptujem alebo nie, či hovorím o Taliansku alebo o iných krajinách. či chcú opustiť Európsku úniu. Ja myslím na niečo iné. Možno by sme sa mali upokojiť a položiť sami sebe otázku, my, Európania a európsky poslanci, ako sa to mohlo stať, aká bola naša vina, ak naše zavinenie, čo, v čom sme my pochybili, a že sme umožnili, že sa toto stalo ale tieto hysterické, toto hysterické bedákanie, aké je to hrozné a čo sa teraz stane, to nás neprivedie do lepšej budúcnosti. Ak prídu ľudia, ktorí povedia, možno bol problém s eurozónou, e, s imigračnou politikou, s ohrozovaním, aký my sami povieme, e, si priznáme, že sme urobili chyby, tak začnem veriť, že jedného dňa sa stane to, že už chyby robiť nebudeme. Budeme žieť, žiť v lepšej Európskej únii, budeme e, si lepšie rozumieť, čiže e, teraz nie je na čase e, kritizovať ľudí. Možno, že nie sme tak blízko k bežným občanom na ulici, než ako by sme mali byť. Možno sme elitársky, možno vnímame len e, intelektuálne projekty, teda, ale nie, nevnímame problémy skutočných ľudí. Ľudia chcú prácu, ľudia sa obávajú určitých vecí, chcú kvalitné vzdelanie. Počúvali sme tu o dobrom kvalitnom vzdelaní. Prosím vás, kedy ste niečo také videli naposledy? ten typ vzdelávania, o ktorom sa hovorilo, už tam nie je. Ale my sami seba nekritizujeme objektívne. A keby sme si položili otázku, čo sa urobilo zle a v čom to bola naša chyba, tak Brexit sa zopakuje niekoľkokrát. Takže Ďakujem veľmi pekne a dovolte nám byť trošku seba kritickejší. To je to, čo som chcel povedať. Grazie di tutti suggerimenti per... Ďakujem za všetky tieto návrhy. Ja som krajine, ktorá je členom EÚ. Ja si neželám žiadny ďalší Brexit, čo sa týka mojej krajiny. Ja som počula vášnivé prejavy. Táto politika je vášňou a to je politika, ktorá súvisí s realitou ľudí, pretože keď hovoríme o zdravotníctve, tak môžem povedať ja, že keď hovoríme o zdravotníctve, výskum a inovácia, tak hovoríme o potrebách ľudí, pretože zdravotníctvo je dôležitá potreba pre občanov. To znamená, naše vyjadrenia môžu byť konkrétne a ja si myslím, že naši diskusný part- naše diskusné partnerky by mohli teraz e, zareagovať, e, ale musím vás poprosiť, aby ste boli veľmi stručné, lebo máme ešte ďalšie body na programe. Ďakujem vám všetkým a ešte aj tým, ktorí hovorili veľmi vášnivo e, za svoju vlastnú krajinu. Ďakujem. Takže nech sa páči, ďakujem. Je to veľmi zaujímavá diskusia. Chcem sa vrátiť k otázke Brexitu pre výskum a Brexit vo všeobecnosti, pretože je veľmi dôležité ešte raz zdôrazniť, aby sme e, slúžili spoločnosti, tak tá excelentnosť je dôležitá a tá musí byť otvorená pre talenty a pre spoluprácu a preto pre výskum Brexit je teda skôr prehra pre obidve strany. E, čiže e, nedá sa to porovnať s výskumom a pre výskum ten win-win je dosť dôležitý. Je tam veľa analýz, čiže súhlasím s tým, čo bolo povedané, keby sme mohli sa vrátiť v čase a odvrátiť Brexit, to by bolo najlepšie riešenie, ale uvedomujem si, politické prekážky a vzhľadom na to je tu otázka, ako minimalizovať újmu Brexitu, berúc na vedomie, že pre Európsku úniu chceme excelentnosť vo vede a to si vyžaduje otvorenosť e, aj e, krajinám mimo EÚ pre Spojené kráľovstvo je toto isté a to je dôležité posolstvo na Spojené kráľovstvo, na zástupcov, pre Spojené kráľovstvo cieľom by malo byť zabezpečiť, aby e, excelentnosť vo vede, aby toto bolo zabezpečené v Spojenom kráľovstve. A to by neznamenalo, že by za to mali platiť, ale mali by e, spolupracovať s Európskou úniou. Voľný pohyb osôb to je mimoriadne dôležitá podmienka, aby sme docielili situáciu win-win. Otázka je, koľko je kto ochotný zaplatiť. A posledná vec, ktorú chcem povedať, mali by sme sa teda nielen zameriavať na otázku v peňazí, takže otázka by mala byť, čo z toho vyťažíme z hľadiska tých celkových eh, prínosov a o tom by tu malo ísť v tejto diskusii, čiže koľko do toho prispieť, aby sme z toho vyťažili čo najviac eh, a menej dívať sa na tú finančnú stránku. No a potom posledný bod, bez ohľadu na to, v akej forme budú rokovania po Brexite, či to bude pridružená krajina alebo tretia krajina, pre EÚ je dôležité, aby diskutovala o otvorenosti rámcového programu voči tretím krajinám aj mimo Spojeného kráľovstva. Nejde len o Spojené kráľovstvo a Brexit, ide aj o to, aký otvorení budeme pre iné krajiny. Malo by to ísť nad rámec diskusie o Spojenom kráľovstve. Ďakujem za stručnosť a za jasnosť. Teraz ďalšia rečnička. Budem veľmi stručná mnohých dôvodov. Chcem povedať to, čo sú tí monopríjemcovia. Pre nás je veľmi dôležité, aby programy ako Európska výskumná rada alebo Marie Kurovská, Skolovská Curie, čo znamenajú mnohé napríklad tieto kroky MSA priraďujú granty jednej osobe. Výskum vo väčšine prípadov nerobí jedna osoba. Takmer vždy je to snaha spoločná. Ak sa pozriete na príjemcov grantov ERC, to nie je človek, ktorý je na jednej univerzite v jednej krajine. Väčšinou je to medzinárodný tým mm, výskumníkov, Mm, postgraduálnych študentov, doktorantov. A toto teda treba mať na pamäti, keď e, hovoríme o tých monopríjemcoch. Momentálne tiež predsedám e, e, poradenskej skupine v rámci Marie Skodovskej kúry Horizont 2020. A hoď to nepatrí do nášho do našej kompetencie. Premýšľame, ako by Horizont Európa mohol podporovať Marie Curie. Je tu veľká miera podpory. Je to projekt, ktorý sa opiera o excelentnosť. Je tu však naozaj snaha, aby sa e, zabezpečilo, že sa zachovajú jednotlivé akcie e, v rámci Marie Curie. Ide tu o to, aby e, excelentnosť, e, vynimoční ľudia e, jednoduchšie mohli cirkulovať v rámci Európy. Zasa sa vraciame k situácii, aby toto, ak Británia, ak Spojené kráľovstvo zostane v tom systéme, bude pre všetkých strane teda prínosná situácia. Ďakujeme. Posledné vystúpenie, nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem ešte raz za možnosť vystúpiť tu zasa. V zmysle farmaceutického priemyslu sa naozaj e, pripravujeme na dohodu, pretože všetko, o čom sme tu dnes hovorili, len ukazuje, ako Spojené kráľstvo a 27 členských krajín by malo spolupracovať. Pani Moody, pani Griffin, pán Nika, ktorý tu už ani nie je, všetci hovorili o tom, že my chápeme, že vy, zástupcovia 27, e, viete o tejto potrebe, e, viete o tom, že údaje sa musia e, sprístupniť. Aj naša asociácia komunikuje, veľmi jasne komunikovala aj britskej strane. Brexit je vec veľmi politická, zákulisí je výrazné pochopenie, ale nie vždy E, zjavné toto pochopenie, keď sa pozeráte zvonka. To, čo hovoril pán Belet, áno, iste pre nás e, tie subdodateľské reťazce e, sú e, problémom. Nie je to veľké prekvapenie, pokiaľ ide o to množstvo balíčkov, ale e, za tie e, dva roky e, bolo príliš malo času na to, aby sme zabezpečili, že všetko sa transferovalo včas a taký filozofickejší pohľad je ten, že v EÚ i vrátane Spojeného kráľovstva hovoríme o konvergencii. Farmaceutický e, priemysel hľadal určitú spoločnú stratégiu a teraz, keď sa Spojené kráľovstvo stáva treťou krajinou, musíme ísť vlastne k divergencii a to je naozaj iné, keď hovorím z globálneho pohľadu, tak celkom snáď jasne som snáď ukázala, že e, všetci si želáme viac situáciu konvergencie. Mohli by ste to ešte dopresniť? Ešte na dopresnenie jedna vec, jedna prozba. Chceli by sme vaše prezentácie, ale možno tiež prozba ak by ste do, e, mohli doplniť krátku prezentácii veci, ktoré ste doplnili, to by sme mohli poskytnúť kolegom. Nielen tie priesvitky, ale aj tie zdôvodnenia, ktoré k tomu boli, také určité zhrnutie, písomné zhrnutie, možno na jednu stranu ich, tých vašich prednášok, kde vlastne sa vysk- vy, vyzdvihnú tie najdôležitejšie problémy i riešenia, ktoré sa musia hľadať. Pokiaľ ide o štipendiac v rámci Marie Curie, spolupracujete e, s komisiou a bolo by teda zaujímavé pochopiť. A my sme v tom programe neustále zdôrazňovali, že tu potrebujeme financie v budúcnosti, ako možno e, sa vyhnúť riziku fragmentácie, veď existuje tu excelentnosť, ale ako možno vytvárať silnejšie synergie, veď tie naše snahy inak, ktoré sa týkajú jednotlivcov, ktorí chcú niečo dosiahovať, ale mohlo by to byť bod, ku ktorému sa ešte v neskoršom okamžiku môžeme vrátiť. Ďakujem vám, bolo to veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa. Keby sme mohli mať teda písomnú formu, dalo by sa to posunúť kolegom. Mentre le nostre ospiti si allontanano. Zatiaľ, čo naši hostia opustia miestnosť, my sme chceli ešte zvládnuť niekoľko správ o trialogoch s pán Karinč. Ten tu nie je, takže môžeme ísť k ďalšej oblasti energetiky. Pán Zano na to by snáď mohol pohovoriť. Ďakujem, budem len veľmi rýchle. Výsledok druhého trialógu zajtra bude tretí, tak to boli skôr také technické stretnutia dosiahli sme pokrok a ja sa spolieham, že dobrý výsledok je vo, e, v dohľade. Zajtra je teda ten tretí trialog. Momentálne u mnohých rozhodujúcich bodov e, sa riešila napríklad e, otázka dozornej organizácie ACER, na tom sme vždy e, trvali a tiež išlo o definovanie metód, ktoré, tak povediac, e, e, rada spochybňovala. Tu bol taký rozpor medzi radou a parlamentom a to vždy ide o to, koľko kompetencií sú ochotné členské krajiny Európe delegovať tá diskusia sa práve točila vždy okolo toho. A potom išlo tiež o účasť koordinátorov E, ďalšie, pokiaľ ide o konzultácie tých konzultačných centier a tiež vychonávanie delegovaných funkcií a potom e, vypracovávanie národných plánov, porovnateľnosť e, medzi plánmi by mala byť možná a tiež koherentnosť príslušnej analýzy, kooperačné opatrenia, podpora a odmenovanie a e, rozvoj tých usmernení k jednotlivým e, e, systémom odmeňovania členských krajín. Myslím si, že sme pri pokročilom kompromise nie ešte úplne hotoví. Chýba tu odkaz na záväzky, že európske zákonodárstvo by malo byť celkovo zachovávané. To všetko sú klimatické a energetické záväzky. Dôležité je, aby tí regionálni koordinátori sa zapájali a taktiež vypracovanie plánov na zabezpečenie koherencie. Toto a tieto aspekty budú témou diskusí e, a rokovaní teda v tých, tých stretnutiach pred zajtrajším trialógom. Nenašli sme jednotný pohľad, avšak som optimistický, že máme všetci pocit zodpovednosti a ďakujem tieňovým spravodajcom, keďže e, mi ponúkli hodnotnú podporu. A v tejto súvislosti ďakujem i predsedovi Buzekovi, ktorý bol prišiel. Ďakujeme za túto aktualizáciu. Ak nie sú k tomu poznámky, tak tu, tento bod môžeme e, uzavrieť. Želáme vám veľa šťastia. Pri tomto bode kolega Petersen môže hovoriť o situácii trialógu, pokiaľ ide o spoluprácu medzi energetickými regulačnými orgánmi. Taktiež, pani predsedajúca, budem stručný. Mali sme tretí trialóg práve dnes večer. Pardon, máme dnes večer po 8 hodine celkovo tri trialógy a Nemyslím si, že dnes to bohužiaľ je možné uzavrieť. Vyžaduje si to e, minimálne ešte aspoň jeden trialóg pred e, decembrým stretnutím v Štrasburgu. Dnes však vyjasníme večer určité ešte otvorené články, ktoré stále e, sú otvorené tu budeme musieť e, nadviazať na výsledok rokovania, e, pokiaľ ide o smernicu a regulovanie trhu s elektrickou energiou. Musíme sa pozrieť, kam budú smerovať tieto rokovanie. Ten pokrok si teda vyžaduje e, viac času, než sme boli pôvodne mysleli. Tešíme sa však na dnešný trialog. Snáď budeme vedieť pokročiť. Ďakujem. Grazie, auguri per questa sera. Ďakujeme za eh, tento prehľad dnešného večera. Ešte posledný bod, ktorý chcem v krátkosti eh, spomenúť. Je to správa, ktorú máte k dispozícii aj písomne, ak chcete od sekretariátu. Je to feedback služobnej cesty nášho výboru. Boli sme menovite v Miláne. E, 19. až 20. septembra navštívili sme Expo, aby sme pochopili e, problematiku a e, k záveru tej, tohto dôležitého projektu e, zaobrali sme sa jednotlivými výskumnými projektami, biologi, biologická oblasť, biovedy, spolupráca s nemocnicami, vytváranie centra, pokiaľ ide o vedecké, vedeckú činnosť, Stretli sme sa so zastúpením, hovorili sme o európskej legislatíve. Všetko ide správnym smerom. Veľmi teda zaujímavý no, návštevu sme mali v ISPRE. Uvedomili sme si, že je tu potenciál e, spolupracovať. My sme tí, ktorí majú rozhodovať. Po, ďalšia návšteva sa uskutočila uskutočnila e, v e, zariadení, kde sa vyrábajú modernými technológiami helikoptery a lietadla, veľmi prestížny sektor. Takisto sme si vypočuli e, pri prehľad jednotlivých programov výskumných európskych prostriedkov v Lombardsku a posledná diskusná problematika to bola návšteva určitého inovačného centra, hubu, e, určité centrum pre startupy. Komisia e, o tomto projekte informovala, neviem, či ešte tu niekto z komisie je. Centrum teda pre startupy s osobnými pracovnými postupmi, ktoré sa líšia od všetkých tých malých a stredných podnikov iného typu. Ide tu naozaj len o mladé, inovatívne uh, projekty. A tu ide aj o senzibilizáciu. A tu práve sa využívajú tí pracovníci, ktorí už pracujú v tých centrách, používajú sa tie príslušné zdroje e, podporným spôsobom, veľmi zaujímavé e, zdravotnícke projekty, energetika a tak ďalej. Takže malé centrum, no samozrejme relatívne malé, e, asi stovka startupov. No, kolegovia, ktorí sa zúčastnili, vedia, že to bolo veľmi uspokojivé. Dni to boli síce veľmi intenzívne, asi nebol čas si dobre prehliadnúť Miláno, ale e, mali sme dobré výsledky a ja vám chcem poďakovať. Končím zasadnutie, na budúce sa stretneme. Nuž, vlastne už zajtra ráno O 9. začíname. Dôležité je, že máme zasadnutie spoločne s výborom TRAN. Budeme e, e, rokovať spoločne s týmto výborom. Nie všetci kolegovia sú dnes už tu, takže informácie budú distribuované písomne.